We start the meeting, uh, waiting for uh, members to arrive later. Uh, Začneme dnešné zasadnutie, niektorí prídu neskôr, uh, takže môžeme schváliť program rokovania s nasledujúcimi zmenami 13 a 7. Tieto položky sme prehodili, to znamená, že došlo skutočne len k prehodeniu dvoch pravorecom pána Senkiotisa, pána Benifája. Je to v poriadku takto? Dobre, jazykový režim. Máme všetky jazyky k dispozícii, okrem chorvačiny a Galčiny. Máme tu dnes aj skupinu návštevníkov z Autonómnej univerzity v Barcelóne a Sú to študenti magisterského štúdia politického vodcovstva a komunikácií, takže dúfam, že aj dnes tu uvidíte príklady politického vedenia a dúfam, že sa budete cítiť ako členovia parlamentu, takže vás e, vítam. Máme tu zástupcov Univerzity situácie, takisto ja sa k tomu vrátim zajtra ešte. A ešte mám oznámenie o desiatej. Dnes o desiatej ste pozvaní, alebo sme pozvaní na krátku pripomienku tohto dňa. To je vlastne prvý rok e, po bruselských útokoch. V hemicykle je zhromaždenie a závisí od vás, či sa rozhodnete, že si urobíte prestávku alebo nie. E, to samozrejme môže trošku skomplikovať zasadnutie, ale na druhej strane je to samozrejme niečo, e, čo sa nás všetkých hlboko týka. Takže hovorím o tom teraz a potom sa rozhodneme o 10 a budeme takisto musieť e, prejsť do inej miestnosti. A to aj dnes, aj zajtra. Dnes to bude popoludní medzi 5. a 6. 6.30 popoludní alebo podvečer. Bude vypočutie spoločne s výborom Júry. My sme zvyknutí na to, že tie výbory prichádzajú do našej miestnosti, ale tentokrát sme povedali e, a súhlasili s tým, že pôjdeme do miestnosti výboru Júri PHS 4B001, ale to je až dnes podvečer. Nie sú žiadne námietky proti tomuto? Dobre. Takže môžeme začať prvým bodom programu rokovania. Ale ešte treba schváliť zápisnicu z novembra, januára a februára. Môžeme to urobiť? Áno. A potom bod 4, 5 a 6 programu rokovania budeme postupovať agentúrami, alebo prikočíme k agentúram, to znamená, že ide o revíziu E, tých tripartitných e, agentúr CEDOFOP, EU e OSHA a Eurofound. Takže, pani Sander, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Už od vytvorenia v roku 1975 agentúra CDFOP zastávala významné miesto v európskom spoločenstve vďaka práci, ktorú uznávajú politickí vodcovia. CEDOFOP už niekoľko rokov vedie odbornú prípravu a vzdelávanie a takisto aj aktivity v oblasti zručnosti a kvalifikácií, tak aby sa prispôsobil hospodárskemu, sociálnu a politickému vývoju a takisto aj vývoju v oblasti digitalizácie. Tak, aby aj do budúcna bol schopný spolupracovať na vytváraní nových zručností, na ktorých pracuje Európska komisia. No a pokiaľ ide o dnešný návrh, ktorý máme pred sebou, ja chcem privítať návrh komisie, ktorý sleduje dva dôležité ciele. Poprvé, lepšie zladiť úlohy tejto agentúry s aktivitami, ktoré už v tejto chvíli vykonáva a ktoré súvisia so súčasnými prioritami európskych politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Druhý stanovený cieľ v tomto návrhu je lepšie zladiť zakladajúce nariadenie tejto agentúry agentúry so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram, aby sme mohli decentralizovať a optimalizovať ich fungovanie. Pokiaľ ide o moju správu, mala som tú čest stretnúť sa s celým radom aktérov, ktorí sú zapojení do práce CDFOPu a na základe týchto stretnutí musím povedať, že moje návrhy nie sú návrhmi, ktoré by sledovali cieľ zrušiť jednoducho všetko to, čo v tom návrhu je. V celom rade otázok by bolo lepšie, keby sme toho urobili viac, keby sme mali väčšie ambície a keby sme možno aj počkali na externé hodnotenie, ktoré práve prebieha a na základe ktorého by sa mohli objaviť nové návrhy. Ale ja sa v každom prípade snažím vo svojej správe tento návrh vylepšiť a nie ho úplne popierať. Venujem sa tu napríklad systému riadenia, pokiaľ ide o zapojenie Európskej komisie, zamestnancov a zamestnávateľov a vlád členských štátov so všetkými týmito aktérmi som mala možnosť stretnúť sa a konzultovať tento systém riadenia. Navrhujem zmeny, ktoré možno rozdeliť na tri oblasti. Poprvé, samotný cieľ agentúry. Tu som navrhla, aby agentúra prispievala rovnakým dielom k práci Európskej komisie a aj ďalších inštitúcií a sociálnych partnerov Okrem toho, pokiaľ ide o správnu radu, tu som chcela zdôrazniť, že tá je dôležitým orgánom agentúry, ktorý stanovuje jej hlavnú orientáciu a zodpovedný za administratívne každodenné činnosti by mal byť riaditeľ. Druhý typ zmien, ktoré navrhujem, sa týkajú informácií a spôsobov, akým sa tieto informácie poskytujú. Bolo by vhodné, keby aj ostatné dve, dve agentúry, to znamená Eurofond a EU OSA boli informované o tom, čo sa v CDFOP robí, aby sa nezdvojovali aktivity. EU, OSHA a Eurofund by mali byť teda ako a prítomní na zasadnutiach správnych rád CDFOPu. Okrem toho, Chcem zdôrazniť, že je dôležité, aby aj v rámci každej tejto skupiny, pracovnej skupiny, lepšie cirkulovali informácie, aby sa tie informácie odovzdávali vhodnejšie, aby koordinátori mali do potrebné informácie včas. No a tá tretia oblasť pozmeňovacích návrhov, to sú návrhy, ktoré súvisia s kontextom finančných obmedzení s ktorými sa dnes stretávame všetci. Tu je dôležité, aby sme maximálne optimalizovali výdavky. Je napríklad možné, aby CDF otváral svoje miestne kancelárie v jednotlivých členských štátoch. To za súčasnej situácie nie je možné. CDFOP už teraz má kanceláriu v Bruseli. Nie je preto nutné, aby mal kancelárie aj v ostatných členských štátoch. Ďalšou otázkou je, že by sme mali tejto agentúre umožniť, aby sa obracala na externých prekladateľov, tak aby sa podarilo znížiť náklady a zároveň zachovať dostatočnú efektívnosť činnosti. Ďakujem pani predsedajúca za možnosť predstaviť túto správu. Chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom, ktorí so mnou spolupracovali. A chcem povedať, že sme spolupracovali aj so spravodajcami, ktorí sa zaoberali ostatnými agentúrami. Ďakujem. Takže teraz, pokiaľ ide o Eurofond, Mám vás na zoznamu, ale teraz dám slovo pánovi Kalve Čambonovi, prosím. Nuž, ako poviete, pani predsedajúca, ale tam sú rôzne body, takže žiadny tieňový spravodajca ohľadom bodu, ktorý sa týka CDFOPu, tu nie je? Takže my sme uzavreli otázku CDFOPu, áno? Nechápem, aký je to postup. Nie, nie, nie. Ja nechcem takýto postup. Sú tri rôzne agentúry a tri rôzne body. Takže ja sa vyjadrím, keď tie ostatné dve agentúry budú prerokované. Takže ak je tu niekto ešte kvôli CDFOPu, tak prosím, vypočujeme ho teraz. OK. Uh... So it is in, in, the, in the program, so I see point 4, point 5, point 6. Takže tu máme bod 4, 5, 6. My sme to premietli do pracovnej metódy v tom zmysle, že najskôr to sú spravodajcovia a až potom tieňoví spravodajcovia. Ale ak teda chcete, budeme teraz počúvať e, tieňových spravodajcov za CDFOP. E, ak tu teda sú, tak dám slovo pánovi Lópezovi. Vy nahrádzate Emiliu Pavel, že áno? Ďakujem, pani predsedajúca. Ja e, zastupujem Juliana Pavla a chcem predložiť jeho názory ako tieňového spravodajcu a zároveň by som chcel vystúpiť aj vo svojom vlastnom mene ako tieňový spravodajca, ktorý sa venuje Eurofondu a EUOSAM. Pán Pavel by chcel spravodajkyni poďakovať za vykonanú prácu. Je to práca, ktorá je skutočne veľmi dobrá, v podstate súhlasí s tým zameraním tejto správy na väčšiu centralizáciu a zároveň vyjadruje určitú nespokojnosť s súčasným nastavením nariadenia, ktoré riadi CDFOP a žiada o pokiaľ možno najrychlejšiu zmenu ustanovujúceho nariadenia CDFOPu. A takisto podporuje tripartitnú povahu riadenia všetkých troch agentúr to znamená, že správna rada bude vďaka tomu mať strategickejší pohľad na otázky, na celú otázku. Treba uvažovať aj o lepšej centralizácii pri nákupe služieb, aby bolo lepšie dosiahnuť úspory. Pokiaľ ide o súčasné fungovanie, CDFOP politicky je potrebné podporiť ale bolo by lepšie, keby lepšie spolupracovala táto agentúra s národnými orgánmi. To je hlavný cieľ súčasného prieskumu. Pán Pavel by chcel takisto podporiť e, doterajšie financovanie tejto agentúry. CDFOP je jedna z najmenších európskych agentúr. Teraz má svoje finančné prostriedky naplánované do roku 2020. Ďakujem. Pani Žitňanská. Áno, prosím, máte slovo. Dúfam, že funguje mikrofón. Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz dovolte mi zopakovať, že naozaj agentúru CDFOP považujem za zmysluplnú, za dobre fungujúcu. Stotožňujem sa s tým, čo hovorila aj pani spravodajkyňa s tým, že si myslím, že nemá zmysel v súčasnosti robiť ďalšie národné kancelárie, pretože mali by sme sa zamerať najmä na efektivitu, aby, aby naozaj ten zmysel, ktorý má, a to je podpora rozvoja odborného vzdelávania, bola naplnená. Vieme, že... Sorry, Bohužiaľ máme problém s anglickým prekladom, zdá sa. Teraz je to v poriadku, teraz je to v poriadku už, áno. Si boli nejaké technické problémy na anglickom kanále. We'll you... Takže skúsime opäť. Môžete pokračovať. Veľmi pekne, takže naozaj už v stručnosti, keďže som si vyčerpala asi všetok čas, um, chcela by som zdôrazniť význam tejto agentúry. <laughs> No, it doesn't work. Eh, Stále nemáme anglický kanál k dispozícii. Nož, možno teda poviem, že sa domnievam, že táto agentúra je skutočne e, eh, zmysluplná, robí dobrú prácu a pani Sander, spravodajkynia, to, čo už povedala o efektívnosti a o tom, že nepotrebujeme možno tie styčné eh, kancelárie v jednotlivých krajinách, členských krajinách, je pravda, takže ja predložím niektoré pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle a chcem len povedať, že skutočne robí dobrú prácu. Ďakujem. Thank you for that. Then we... Ďakujem vám. Zástupca ALDE, pani Harkin, štátu nie je. Takže GUE NGL. Pani Kuneva, prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcela privítať toto nové nariadenie o sedofope a to z dvoch dôvodov. V prvom rade je veľmi dôležité pre všetky pracovné otázky a mali by sme sa pýtať, ako to môžeme podporiť čo najlepším spôsobom a chceme, aby bola čo najužitočnejšia. To je naša práca je to agentúra, ktorá určitým spôsobom prepája naše krajiny s Európskou úniou. Ja som skutočne veľmi za podporu a udržanie tejto agentúry v rôznych členských štátoch a myslím, že by sme sa mali snažiť o to, aby eh, jej práca eh, sa odvíjala od vývoja v danej oblasti pretože preto vlastne e, takéto agentúry existujú. Súhlasím s tým, aby sa definoval jasný rámec pre jej činnosť. Treba zabezpečiť, aby tie zručnosti a boli dobre opísané a odborné vzdelávanie bolo zorganizované tak, aby odrážalo e, tie narastajúce potreby pracovného trhu. Ja vítam E, vynikajúce pozmeňovacie e, návrhy pani Sander. A myslím, že je veľmi dôležité, aby koordinácia medzi CEDOFOPom a ďalšími e, agentúrami prebiehla dobre. To je veľmi dôležité, pretože aj tie ďalšie agentúry dohliadajú na pracovné otázky a ide teda o to ako by mohla prispieť k organizovaniu toho, ako sa e, vlastne e, umožňuje získavanie zručností ľuďom v Európe. Máme obrovský ľudský kapitál, obrovský potenciál, ktorý možno veľmi dobre využiť. No a zároveň ľudia e, potrebujú mať dobré životné podmienky a nádej do budúcnosti. Takže ja e, chcem podporiť, aby táto agentúra bola v Solúni a e, v Bruseli a možno aj v iných mestách. Možno, že nakoniec teda by nemusela byť vo mnohých ďalších mestách. Mám výhrady k účným častám, častiam textu, ale v každom prípade sa tá práca podľa mňa odvíja veľmi dobrým spôsobom. Ďakujem vám. Ďakujem. Pekne teraz pani Lamberts, Jean Lamberts, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne aj kolegyni za to, že hovorila po anglicky. Vidíme, že to je výborná spolupráca medzi inštitúciami. Pokiaľ ide o spravodajkyňu Sander, priniesla zaujímavé myšlienky. Takže tým, pokiaľ ide o to, ako sa zapodieva tým, ako posilniť spoluprácu medzi tými agentúrami. Toto je dôležitý prvok. či už to má byť realizované prostredníctvom toho, že budú mať tieto agentúry pozorovateľov alebo nejakým iným spôsobom. Myslím si, že dáva to zmysel. Samozrejme, tie detaily je možné doľadiť. Dôležité je to, aby komisia informovala agentúry o zmenách v rozpočte. No to aj momentálne prebieha, ak sa nemýlim. V každom prípade bude dôležité zapodívať niektorým vecami, ktoré sa týkajú napríklad úlohu správnej rady. Celkovo si myslím, že to je dobrým smerom. Teším sa na spoluprácu. Ďakujem. That, uh, e Ďakujem pekne. Neviem, či EFDD tu má dnes zastúpenie. To by znamenalo, že teraz dostane slovo ENF. Pani Bizoto tu nie je. Možno pán Martin ju chce zastúpiť. Nech sa páči. Merci, uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pokiaľ ide vlastne o preskúmanie tohoto rámca, vlastne celého toho nariadenia o CDFOP, CDFOP, myslím si, že to je skôr taká technická téma, technický spis, nie je to veľmi politické. No a to znamená, že my tu podporujeme vlastne taký rozumný prístup, tak ako to prezentovala spravodajkenia pani Sander. Myslím si, že po e, tom do, po tej dobe, ktorá prešla od vlastne toho nariadenia, kedy sa prijalo, dáva to zmysel. Potom tu boli aspoň tie niektoré iné aspekty, ktoré sa nám až tak nepáčia, napríklad pokiaľ je samotný časový plán. Totižto ja sa trošku obávam, že nie je tu stanovený správny postup. Pokiaľ ide o pracovný program, bolo by asi lepšie, keby sa to zorganizovalo takým spôsobom, že pokiaľ ide o to prepracovanie, mali by sa zohľadniť tie závery, ktoré boli vlastne predložené, ktoré budú pre, predložené na ku koncu roka, to, to externé hodnotenie agentúry prebieha momentálne. Bolo by trošku smutné, keby sa prijímali rozhodnutia, ktoré ale by sa mohli koncom roka ukázať, že nie sú vhodné, primerané a jednoducho alebo že neboli prijaté v správnom čase. V každom prípade ale si vážim prácu, ktorú odviedla pani Sander. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže CDFO tu sme ukončili diskusiu, teraz EU Oša, teraz dostane slovo spravodajca pán Hoc. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. E, Zacznę oczywiście... Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja by som samozrejme chcel začať tým, že sa poďakujem spravodajcom pre ostatné agentúry. Ďakujem pekne za spoluprácu. Pokiaľ ide agentúru EU OŠA, zameriava sa na to, aby sme tu mali lepšiu bezpečnosť e, a ochranu zdravia pri práci, chceme mať bezpečnejšie pracoviska, chceme tu spolupracovať s vládnou úrovňou, zamestnancami, zamestnávateľmi a samozrejme aj súkromnými subjektami. To znamená, že vlastne najprv je dôležité skonštatovať, že pokiaľ ide o návrh komisie, podporuje tripartitný charakter agentúry a ja si myslím, že toto je skutočne dôležité, aj pokiaľ ide vlastne o informovanie ostatných agentúr, majú disponovať potrebnými informáciami. A potom je tu tá problematika úpravy správnej rady, tam, kde vlastne výkonná rada nahradila predstavenstvo, pokiaľ ide o prípravu rozhodnutí, pokiaľ ide o implementáciu, monitorovanie rozhodnutí a pokiaľ ide o prípadnú nevyhnutnosť príjmania naliehavých opatrení a potom ide aj o to, aby sa predchádzalo zneužívaniu a konfliktu záujmov, pokiaľ ide o proces hodnotenia pokiaľ ide hodnotenie v oblasti výdavkov. Moje pozmeňujúce návrhy sa zameriavajú na to, aby sme trošku vyjasnili a upresnili niektoré aspekty e, tejto témy. Ide o to, aby tu vlastne nebolo zdvojenie e, úsilia aktivít, pokiaľ ide o jednotlivé agentúry, a preto sa chceme zamerať všetkým na účinnosť a efektívnosť. No to znamená, že nechceme len zabrániť tomu, aby nedochádzalo k prekrývaniu právomoci agentúr, ale sú tu programy hodnotenia ex ante a ex post. Toto je veľmi dôležité z hľadiska programovania. A potom je dôležité používať aj jednotlivé ukazovatele, pokiaľ ide o skúmanie činnosti. No a potom samozrejme je ďalšia téma komunikácia, transparentnosť a ide o to, aby sa jednoducho využívali najmodernejšie metódy komunikácie. Pokiaľ ide o tieto agentúry, alebo túto agentúru, najdôležitejšie je, aby mala čo najširší dosah a potom dôležité, aby vlastne pomáhala pre všetkým malým a stredným podnikom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostanú tie nevyspravodajcovia pre tému EU OŠA. Ako prvý dostane slovo pán Becker, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Na úvod dovolte, aby som sa srdečne poďakoval spravodajcovi za odvedenú prácu. Jednoducho môžem potvrdiť, že tá práca bola veľmi profesionálna. To znamená, že máme tu veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu. Ešte by som chcel povedať, že podporujem úmysly, aby tie tri správy o agentúrach samozrejme sa synchronizovali. Ide o to, aby tu boli vlastne kompatibilné štruktúry, podľa možnosti čo najidentickejšie štruktúry pre tieto agentúry. No a v tejto súvislosti by som chcel poukázať na to, že pokiaľ ide o jeden špecifický bod, alebo niekoľko detajlov. Chcel by som predložiť pozmeňujúce návrhy, ale tento jeden špecifický bod, ktorý som chcel poukázať, mohol dávať zmysel v tom zmysle, aby sme viedli spoločné diskusie, pokiaľ ide o ten okruh troch, troch spravodajcov a tieňových spravodajcov. Totižto myslím si, že pokiaľ ide o samotnú štruktúru, ktorá sa týka týchto troch agentúr, myslím si, že tá štruktúra obsahuje istý problém. A síce v zásade vždy na špičky tej hierarchie máme správnu radu. No a keď sa na to pozrieme tak z hierarchického hľadiska, potom máme vlastne výkonnú jednotku, áno, je to výkonný výbor. No a potom ako najoperatívnejšiu funkciu, najdôležitejšiu funkciu z hľadiska, hľadiska e, výkonu. Máme tam výkonného riaditeľa alebo výkonnú riaditeľku. Čo je trošku také zvláštne, v návrhu komisie práve tento, táto pozícia výkonného riaditeľa, pokiaľ ide o osobnú zodpovednosť alebo personálnu zodpovednosť, je tam isté obmedzenie. Mimochodom sa to týka napríklad aj zodpovednosti za rozpočet. Je tam určité obmedzenie, ktoré sa zapracovalo. Ja by som chcel o tomto bode diskutovať preto, lebo si myslím, že je nespochybniteľné, že výkonný riaditeľ ktorý nesie plnú zodpovednosť za prácu agentúry. Jednoducho, pokiaľ ide o výber personálu, by mohol byť vlastne obmedzený výkonným výborom. Totižto ide tu o to, že máme tu určité kontrolné mechanizmy, máme tu napríklad podávanie správ, máme tu hodnotenie, máme tu napríklad aj nadradenú úlohu správnej rady a Neexistuje žiaden dôvod, prečo táto funkcia výkonného riaditeľa, pokiaľ ide o výber personálu, prečo by sa táto možnosť mala obmedzovať. Pokiaľ je následné hodnotenie, to je v poriadku, s tým súhlasím, zásah pri pochybeniach, samozrejme, ale nie predtým. Jednoducho s týmto nemôžem súhlasiť a jednoducho ja som 30 rokov pôsobil v jednoducho podnikoch, a vo verejnom sektore, ako aj súkromnom a môžem povedať, že nie je možné takto mm, prevádzkovať účinnú agentúru. Pevne verím, že to dosiahneme kompromis. Ja by som chcel ešte osobne apelovať na to, aby výkonný riaditeľ bol vlastne predsedom výkonného výboru. O tom by som rád s vami diskutoval a pevne verím, že nájdeme také riešenie, ktoré bude prospešné pre rýchlosť, profesionálne rozhodnutia a efektívnosť. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Ďakujem pekne. Teraz pán Kristensen, máte slovo. Also... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu, pokiaľ je návrh správy. Táto oblasť je veľmi dôležitá. Európska únia môže mm, zabezpečiť to, že budeme mať lepšie pracovné miesta, môžeme mať aj zároveň efektívnu agentúru, ktorá zabezpečí zdravšie a bezpečnejšie pracoviska. Myslím si, že pokiaľ ide o EU OŠA, e, má skutočne sílu tá spolupráca s sociálnymi partnermi, vládami a podnikmi, má to zmysel, preto potrebujeme povýšiť a podporiť túto spoluprácu. V každom prípade ja sa už teším na ďalšie diskusie so spravodajcom ako aj s ostatnými kolegyňami, kolegami, aby sme dosiahli také výsledky, ktoré vytvoria dobrý základ pre tú dôležitú prácu, ktorú odvádza agentúra. Ďakujem pekne za pozornosť. My... Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Weber, avšak nie je prítomná. Chcem sa spýtať, či ju niekto nahrádza. Nie. To znamená, že teraz GUE NGL dostane slovo. Paloma López Bermecho. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Zdravím všetkých. Ďakujem pekne aj nášmu spravodajcovi, sekretariátu, výboru za veľmi dobrú spoluprácu, pokiaľ ide o toto nariadenie, ktoré sa týka tejto agentúry, ale aj ostatných agentúr CDFOP a Eurofound. Myslím si, že sa všetci zhodneme asi na tom, že pokiaľ ide o túto agentúru, ktorá sa zapodia bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci, že dáva zmysel, môže podporiť e, prevenciu, môže zabezpečiť školenia, e, prípravu pracovníkov. A je to dôležité aj pre zamestnávateľov. Avšak myslím si, že keďže Európska únia trošku keby sa obávala niektorých vecí a žiaľ neschvaluje sa, nepripravuje sa dostatok legislatívnych aktov. Tu ide napríklad o legislatívu, ktorá sa týka endokrinných disruptorov a pokiaľ ide o svalovo-skeletálne eh, choroby a problémy. Takže myslím si, že v tomto zmysle je dobré, že máme tu tento návrh, je dôležité to rozšíriť pre všetkým, pokiaľ ide o pôsobenie rozličných organizmov na pracovisku a Myslím si, že pokiaľ ide o návrhy pred e, spravodajca sú dobré, avšak e, chceli by sme o všeobecnosti apelovať na to, že pokiaľ ide o OŠA, e mala by byť vlastne samostatne pôsobiaca, nemala byť zaťažená nejakou doratočnou činnosťou, preto sú tu ďalšie agentúry, ktoré postupujú podstatne menej transparentnejšie ako táto agentúra, takže to sú úlohy, ktoré by radšej mali splňať iné agentúry. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za zelených. Teraz Jean Lambert, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ako sme už povedali v súvislosti s CDFOPom, chceme sa zapodievať takými témami, ako reštrukturalizovať úlohu e, rády a výkonného riaditeľa. A zároveň tu chcem ešte poukázať na bod, o ktorom hovorila kolegyňa z QE, týka sa to v zásade všetkých agentúr, musíme zabezpečiť a ubezpečiť sa v tom, že skutočne tieto agentúry budú nezávislé, to je zásadné a tu vystávajú mnohé otázky. Zároveň sa zhodneme na tom, že je dôležité trošku si preskúmať aj tie úlohy, pokiaľ ide o to, ako vlastne momentálne vyzerá tá oblasť, ako sa vyvíja, Vlastne aj to poukázal aj ten spravodajca. No a ešte by som chcela podotknúť to, že po každý krát, keď pridávame nejakú novú metodológiu, nové úlohy pre agentúru, musíme si uvedomiť, že samozrejme malo by to byť prepojené s dotačnými zdrojmi. Niekedy totiž to sa zdá, ako by sme chceli doplňať síce úlohy, ale nie. E, poskytnúť finančné prostriedky. Takže potom jednoducho agentúra mm, je vo veľmi zložitej situácii. Takže toto bude veľmi dôležité si uvedomiť v rámci revízie nariadenia, lebo sú tu viaceré veci, ktoré sa musia aktualizovať. Ďakujem pekne. Thank you, Dominik Ďakujem pekne. Teraz pán Dominik Marta. Nech sa páči. Merci. Uh... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, vážime si prácu pána spravodajcu a pre všetkým, pokiaľ ide o to, že sa zameriava na ochranu zdravia pri práci. Toto je veľmi dôležité pre všetkým pre malé podniky, mikropodniky, pokiaľ ide väčšie podniky, kde sú v lepšej situácii, majú lepšie možnosti aj v komunikačnej oblasti. A pokiaľ ide o to, čo vlastne E, na čo chceme poukázať. Áno, áno, musíme samozrejme komunikovať správnym spôsobom s e, členskými štátmi. Takže ako som hovoril, máme tu pre všetky malé podniky, mikropodniky, ktoré sú tej situácii, ale potom sú tu aj SZČO, potom rodičné družstva, potom sú aj e, osoby, ktoré sú v zložitej situácii, ktoré e, sa tvária ako SZČ, ale v skutočnosti nie sú. To sú napríklad vodiči v rámci Uberu. A preto vystáva otázka, akým spôsobom táto agentúra by mohla aktívne pôsobiť aj v tejto oblasti, ako môže vlastne pôsobiť aj e, vo vzťahu k týmto osobám. Ja osobne nemám odpoveď. Je jednoducho, ako je možné skontrolovať situáciu, pokiaľ SZČO keď nie každý má nejakú kanceláriu. Takže vidíme tu určité obmedzenie, orančenia toho systému. Možno, že bolo nevyhnutné trošku si premyslieť, ako vlastne má fungovať celá táto agentúra. Jedne, že by to mala byť agentúra, ktorá bude iba komunikovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto pádom dostávame sa k tieň spravodajcom pre tému Eurofound. So, uh, no, I'll give the floor to Eurofound's uh, <laughs> uh, rapporteur. Takže dostane slovo spravodajca pre Eurofound, takže nech sa páči. Pán Kalve Šambo, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja budem teraz hovoriť po španielsky. Som rád, že Jednoducho máme tu možnosť tlmočenia a môžem hovoriť po španielsky. Konec koncov mám tu, a máme tu aj návštevu z našej krajiny, zo Španielska, konkrétne z Barcelony, tak preto by som rád pohovoril po španielsky. Okrem toho, španielčina je dôležitá, dôležitým jazykom z medzinárodného hľadiska. No dobre, poďme k samotnej téme. Takže pokiaľ ide o Eurofound, samozrejme sú tu určité politické prvky a aspekty a sú tu aj určité špecifiká. To sa týka samozrejme ostatných agentúr. A ja by som bol veľmi nerád, keby sme diskutovali iba o tom, do akej miery sa zhodneme na niektorých veciach a sa tu potvrdzovali v rámci diskusie. Myslím si, že dôležité je tu ponechať aj určité otvorené možnosti nejakým spôsobom integrovať alebo zlúčiť tieto agentúry do budúcnosti, ale samozrejme ešte sme sa neocitli v tejto fáze. Pokiaľ ide o to, čo by nás skutočne zaujímalo, tak je dôležité, aby Eurofound mohol pracovať čo najefektívnejšie, aby sa všetkým služby tejto agentúry, teda tejto nadácie využívali čo najlepšie, to je veľmi dôležité. Myslím si, že to je vlastne aj ten cieľ tých pozmeňujúcich návrhov. E, a konec koncov už aj môžem povedať, že tieni spravodajca predložili veľmi dobré návrhy, my si ich vážim, majú vysokú kvalitu. A celkovo to teraz ani nejde o to, v akej miere je tu politická zhoda, nejde ani o to, čo sa udeje po tom, po tej revízii. Tu skôr ide o to, aby sme sa mysleli nad tým, že pokiaľ ide o Eurofound, je to agentúra a nadácia, ktorú považujem za veľmi dôležitú. Ja si myslím, že je to viac ako len agentúra alebo nadácia. Ja to vnímam tak, že je tu určitá vôľa vyjadriť, prosím, sme to agentúry, európsky model a skutočne vidíme, že dáva to zmysel. Výsledky práce sú veľmi dobré, môžeme to ešte zefektívniť samozrejme. Ak dovolíte, by som chcel zareagovať súčne na dve oblasti. Takže ide tu samotnú štruktúru a organizáciu. A potom tá druhá vec, to sú samotné výsledky práce, produkty a ich využívanie. Pokiaľ ide o štruktúru, musím povedať, že ja tu nemám žiadne pochybnosti. Je veľmi dôležité, aby sme tu zachovali tohoto európskeho ducha. Tá štruktúra, ktorá tu je, tie tri časti alebo stupne, to je dôležité zachovať. Avšak povedal by som, že je tu istý problém. Týka sa to agentúry, ktorá má zhruba 100 pracovníkov a ktorej výkonnosť je veľmi dobrá. Ide o to, že pokiaľ ide o problematiku výkonného výboru, ja nechcem spochybňovať výkonný výbor, to ja nechcem spochybňovať, ale aby sme tu mali správnu radu s 28 členmi, no to je veľmi zložité, nie je to efektívne. Takže áno, je pravda, že sa zasadá iba raz do roka, existujú rôzne argumenty, prečo áno, ale skúsme sa nad tým zamyslieť. Napríklad, pokiaľ ide o ILO, ktorá pracuje pre celý svet, tak tá má iba 55 členov, takže jednoducho musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o takéto najvyššie grémy, musíme racionalizovať. My sme vrávali, že trojčlenné, 9 9.9, to je bolo to členstvo. Pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond alebo ILO, jednoducho štáty sa môžu organizovať na princípe rotácie. Je možné, že zabezpečiť tak, že každé dva roky sa tie zastúpené štáty vystriedajú. A jednoducho to by bolo akceptovateľnejšie pre samotnú organizáciu. Okrem toho by to malo ešte aj ten význam, že by to bola skutočne európska agentúra. Nebola by to vlastne agentúra, e, ktorá by vlastne zodpovedala tej politike renacionalizácie, čo by skutočne bolo škodlivé, lebo najlepšie bolo mať takú agentúru, kde by vlastne bola zastúpená e, tá, zabezpečená rotácia členov No a pokiaľ ide ešte organizáciu, jednu vec chcem sa spýtať, to vystáva otázka, či by tam mal byť zástupca riaditeľa alebo nie. Takže ak by existoval nejaký politický problém tejto oblasti, treba o tom hovoriť. Ja si myslím, že je tu agentúra, ktorá je čoraz profesionálnejšia a účinnejšia. A aj keď máte treba 100 pracovníkov, áno, niekde môžete mať zástupcu riaditeľa, A pokiaľ ide o túto problematiku, tak ako vlastne teraz to funguje, boli tam určité problémy a boli to určité udalosti, ktoré boli nie veľmi šťastné. A teraz to ale spracovajú súdy, ale dôležité je za to má byť zodpovedný riaditeľ, ten je volený výkonným výborom na návrh správnej rady a ten bude nie zodpovednosť. Potom by mohol mať teda zástupcu riaditeľa, ktorý ho bude podporovať, budem podávať správy, budem mu pomáhať a ak to bude nevyhnutné, bude ho zastupovať a zároveň by ho mohol zastupovať aj v prípade trebárs nejakých zdravotných problémov. A o tom chcem hovoriť, je to racionálne rozhodnutie, dáva to zmysel, v zásade by ste nemal žiaden problém. Avšak, čo je problém, je to prerozdelenie právomocí Ide o to, ako sa má voliť zastupca riaditeľa, či ho ustanoví výkonný výbor a či tam bude mať aj vplyv riaditeľ. To mal by to byť človek, na ktorého sa môže spolahnuť. V princípe ste nemám žiaden problém, ale ak by to malo politický výraz, symbolický význam, alebo politický význam hľadiska tej, tej štruktúry troch stupňov, no musíme si uvedomiť, že neušetríme takýmto spôsobom veľmi veľa, skôr by sme ušetrili, ak by sme obmedzili výkonnú radu. No a potom ešte jedna vec, o ktorej by som chcel pohovoriť. To sú najdôležitejšie body v rámci organizácie Ale to môžeme prediskutovať potom na tých technickej úrovni. Teraz sa chcem dostať k produktom. Produkty sú vynikajúce, to sa naozaj nemôžem sťažovať. A tieto produkty sú v službách európskej politiky, európskych inštitúcií, najmä európskych inštitúcií, pretože aj parlament potrebuje tento materiál, teda tie štúdie, ktoré toto centrum zadáva. No a potom po toľkých rokoch, počas ktorých si táto agentúra vybudovala určité meno, potrebujeme určitý mix produktov, databázu, stabilný mix, ale zároveň musíme splňať aj politické požiadavky. Teraz napríklad je tu otázka ehm, bezpodmenečnej mzdy. A preto je potrebné, aby sme toto rozhodli politicky a potom tento výkonný vý, výbor to bude implementovať. Ehm, na to musí mať aj prostriedky. A čo je dôležité, že tento produkt Eurofond je agentúra, ktorá sa nevyužíva dostatočne naozaj sa nevyužíva dostatočne a preto je dôležité, aby európske inštitúcie, komisia, parlament, keď potrebujú nejakú štúdiu a peniaze potom vynakladajú pri externých dodáva- e, na externých dodávateľov. No, mali by sa najprv pozrieť, čo robí Eurofond a čo robí Eurofond, pretože tam je tá polovica práce už vykonaná. Napríklad včera sme hovorili o práci a potom tam boli e, otázky k štatistikám, ktoré nám boli predstavené, ale my predsa máme Eurofond. A prečo sa neobrátime na Eurofond? E, prečo oni nepovedia niečo k kvalite života, chudobe? dobe. Keď máme takúto renomovanú agentúru, tak by sme ju automaticky mali využívať. E, ďakujem pekne. Takže teraz si urobíme prestávku do 10.15 a všetci tí, ktorí chcú, môžu ísť do hemicyklu, kde bude minúta ticha. Pretože dnes je presne rok od bruselských útokov. Takže E, teraz sa tam presunieme a potom budeme pokračovať 10.15, 10.15, čiže o štvrť. It's 15 minutes <clears throat> past 10, and we proceed with the, shadows. Uh, Takže budeme pokračovať s našimi tieňovými spravodajcami, ktorí tu sú k Eurofoundu. Takže Jean Lambert. Pani Lambert, máte slovo ako tieňová spravodajkyňa k Eurofound. Ďakujem veľmi pekne. Moja skupina má určité obavy, pokiaľ ide o navrhované zmeny k reštrukturalizácii. Môžeme sa pozrieť na efektivitu a účinnosť. Myslím si, že e, nemusia tam byť zaangažovaní všetci poslanci, aby pochopili tie hodnoty, ktoré nám Eurofound prináša. Takže mm, myslím si, že s našim spravodajcom budeme diskutovať o týchto návrhoch, ale niektoré oblasti, ktoré som uviedla už predtým, či tieto zdroje sú dostatočné na plnenie vytýčených úloh, O tom sme hovorili aj so spravodajcom, takže toto by bolo naozaj veľmi vhodné. Ale potom je tu ešte ďalšia otázka, pokiaľ ide o to, čo náš spravodajca navrhoval, pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu a jeho zastúpenie vo mm, výbore. Parlamentná delegácia v rámci interinstitucionálnych diskusí o tom bude diskutovať a my nemáme také problémy s tým, že budeme napríklad na ITF vysielať expertov, ale parlament je rozpočtový orgán a otázka je teda, nakoľko by sme tam naozaj mali byť zaangažovaní do rozhodovacieho procesu takejto agentúry. Uh, kde vlastne my sme jej e, rozpočtovým nadriadeným orgánom. Takže toto je taká problematická otázka. Ale sú potom aj také oblasti, kde spravodajcu podporujeme a sú mm, oblasti, kde budeme mm, mať rozdielne názory ako spravodajca, ale myslím si, že to je úloha stieňových spravodajcov. Ďakujem pekne a teraz slovo má Dominik Martán. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o Eurofond, teda Európska nadácia na zlepšenie pracovných a životných e, podmienok, Musím povedať, že si veľmi vážime optimizmus spravodajcu pána Kalve Šambona, keď ide o túto nadáciu. Je pravdou, že tento Eurofound do, robí dobré analýzy, zadáva dobré štúdie, ale je e, to škoda a vo svojom optimizme sa toho dotkol aj pán Šambon, že niekedy máme pocit, že je to ako keby to bola taká mexická armáda, že je tam 100 zamestnancov a 8, 88 pracovníkov vo vedení. Takže naozaj je to také podivné. Pán Šambon povedal, že mali by sme dbať na, väčšiu, na väčší federalizmus eh, v rámci Európy, aj pokiaľ ide o tie dve predchádzajúce agentúry EU OŠA, že cieľom je, ako povedal spravodajca, eh, nie je Mm, cieľom chrániť práve tí, ktorí si tú ochranu najviac vyžadujú alebo potrebujú aj v iných oblastiach. No a potom odborné vzdelávanie, aj k tomu máme agentúru a tu sa hovorilo o integrácii zahraničných pracovníkov, to je pozitívna diskriminácia, že uprednostníme týchto zahraničných pracovníkov, ale to je potom nebezpečné, keď zabúdame na vlastných pracovníkov. Ja neviem, či naozaj takúto štruktúru musíme ponechať a či mm, im musíme prideliť takýto rozpočet. Možno, že by sme mohli túto štruktúru skoncentrovať, ktorá by bola schopná rýchlejšieho zásahu a ktorá by sa koncentrovala na svoje úlohy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Slovo má pán López. E, ja by som chcel vysvetliť tie všeobecné kritéria, na ktorých v rámci tejto správy pracujeme. A tiež by som v krátkosti chcel okomentovať to, čo bolo povedané. Teda ponajprv tie práce na mieste boli veľmi vhodné a aj tie posledné práce Eurofondu sú veľmi dôležité a preto teda je vhodné, aby sme prepracovali toto nariadenie, tú organizáciu Eurofondu a tiež ktorú treba zlepšiť, ale potom aj aktualizovať úlohy, zlepšiť funkcie a zároveň môžeme zabrániť duplicite medzi jednotlivými agentúrami. Okrem toho však je potrebné povedať, že naša politická skupina veľmi pozitívne vníma prácu Eurofondu a si myslíme, že pokiaľ ide o štruktúru, je to primerané. Samozrejme, môžeme tu i tam niečo pozmeniť, ale vo všeobecnosti e, to je naozaj vynikajúci príspevok e, do hospodárskej, ekonomickej diskusie. A pokiaľ ide o toto nariadenie, um, nesmie to byť na, e, zámienkou, aby sme obmedzili jej úlohu. My ďakujeme aj spravodajcovi za jeho prácu, za jeho pozmeňovacie návrhy a považujeme to za veľmi pozitívne, že aj parlament môže vplývať na rozhodovací proces. A je to veľmi dobré, že existuje takáto e, autonómna práca aj pre nás ako parlament, pre našu inštitúciu je to veľmi dôležité a je to dobré, že môžeme E, využívať túto prácu, že môžeme pripravovať pilotné projekty, prípravné opatrenia. No a pokiaľ ide o zastupcu riaditeľa tejto agentúry, to považujeme tiež za pozitívne, v tom zmysle, ako sa k tomu vyjadril spravodajca. No a potom sú tu niektoré oblasti, ktoré nezdielame na nerovnaký názor ako spravodajca. Takže pokiaľ ide o štruktúru ehm, riadenia toto eh, túto, túto grémium riadiace hm, eh, zníženie počtov hm, členov eh, riadiaceho výboru E, to je síce efektívne, ale neprináša to zníženie nákladov a vedie to k tomu, že komunikačný kanál členských štátov e, môže byť e, využitý na to, aby sa členské štáty obracali na agentúru. Keď na jednej strane hovoríme, že agentúru máme viacej využívať a na druhej strane toto pojítko zkrátime alebo budeme využívať menej, tak to bude mať dopad na prácu agentúry a na to, aby sme sa na, nej obra- na ňu obracali. Áno, bude tu vlastne, budú tu krátené prostriedky, ale neprinesie to veľké úspory. E, takže tú štruktúru riadenia by sme chceli ponechať tak, ako je a najmä tú trojstupňovú štruktúru tak, ako je teraz. E, a nejakú fúziu v blízkej budúcnosti nepovažujeme za vhodnú, e, pretože mm, nepovažujeme to za vhodné ani teraz, ani v budúcnosti. No a potom tu boli pripomienky k politickej úlohe. E, hovorilo sa tu, že sa musíme pozrieť na socioekonomickú situáciu, hospodárskú politiku musíme uh, europeizovať, ale to nie je naša úloha, to je úloha e, agentúry. Čiže my to môžeme urobiť, ale na základe informácií, ktoré dostaneme od agentúry. No a niektoré veci, ktoré sme urobili my, my sme išli do Dublinu, Eurofond sme navštívili, pozreli sme sa na ich prácu priamo na mieste a dosť ma prekvapili niektoré pripomienky, pretože kolega z Fond National povedal aj tam na tej návšteve, že je to vynikajúca práca, ktorú tam robia a poblahoželám im k ich práci. Ďakujem pekne. Pán Becker na miesto pani Šojderovej. Ďakujem e, veľmi pekne. Naše stanovisko je nasledovné. My vítame návrh komisie na nariadenie a správa, ktorá sa týka Eurofondu. Um, Mm, je to naozaj vhodné, aby sme mali spoločné stanovisko k všetkým týmto trom agentúram, CDFOP, EUOŠA a Eurofond. Mali by sme sa pozrieť na postupy a štruktúry. Ďakujeme správodajcom za ich pripomienky. Ja mám niekoľko uh, pripomienok. Návrh komisie, ktorá definuje riadiaci výbor ako základný orgán. To si myslím, že to by malo byť v rukách výkonného riaditeľa, ktorý je zodpovedným, zodpovednou, zodpovednou osobou a tiež by sme, pokiaľ ide o tú ďalšiu úlohu, mali odstrániť, ale viem si predstaviť, že niektoré zmeny v organizačnej štruktúre sú potrebné. Potredie nesúhlasím s tým, že by sme mali eurofond s ostatnými agentúrami zlúčiť, najmä pokiaľ ide o CDFOP, e, pretože to je iná agentúra, ktorá sa zameriava na vzdelávanie. Ďakujem pekne za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem. No a teraz by som chcela požiadať pána Raymonda Mása za komisiu. Máte nech sa páči, máte možnosť povedať niekoľko slov. Áno, ďakujem veľmi pekne, ja budem pomerne stručný, e, pretože vieme, že mm, máme málo času. Takže ja sa vyjadrím hneď k všetkým týmto trom návrhom, tak ako bolo povedané už e, k prezen- v prezentácii pred niekoľkými týždňami. Komisia odprezentovala všetky tieto tri návrhy ako balík aby to bolo zosúladené na základe spoločného prístupu k týmto trom inštitúciám, čiže tie hlavné ustanovenia sa nachádzajú v ustanovujúcich eh, nariadeniach. Takže ma veľmi teší, že som sa mohol dnes zúčastniť tohto stretnutia a bol by som rád, keby sa tento výbor zameral na to, aby e, bol tento postup zosúladený podľa všeobecného smerovania, tak ako to bolo schválené tiež v parlamente v roku 2012. My vieme, že sú tu určité problematické oblasti, tak ako na to poukázali spravodajcovia, takže komisia sa na to podrobne pozrie. Samozrejme, obzvlášť máme obavy, pokiaľ ide o Eurofound a riadiaci e, výbor, tiež špecificky, pokiaľ ide o Eurofound a e, predstaviteľov Európskeho parlamentu, ktorí by mali byť vo výkonnej rade tejto agentúry a e, naozaj podľa všeobecného smerovania, keď je to vhodné, tak predstaviteľ Európskeho parlamentu sa môže, môže byť členom riadiaceho výboru, no ale naozaj by sme uvítali e, uvítali prečo e, nejaké špecifické informácie, prečo len pre eurofond a či je to naozaj potrebné. No a tiež jedna pripomienka, pokiaľ ide o zástupcu riaditeľa, e, tak ako to uviedol spravodajca. Keď sa pozrieme na celkovú situáciu agentúr, máme veľmi málo agentúr, ktoré majú zástupcu riaditeľa, e, pretože tieto agentúry sú pomerne malé, takže v závislosti od veľkosti a agentúry a táto agentúra nie je taká veľká, že by si to vyžadovala, e, že by si vyžadovala takúto funkciu. No a potom ešte jedna vec, ktorá tu odznela. V tej, v tom návrhu správy k EU OŠA, pokiaľ ide o prekladateľské centrum. Toto pras, prekladateľské centrum bolo zriadené preto, aby e, slúžilo e, svojimi e, prekladmi týmto agentúram a práve aj pre agentúru je to naozaj nakladovo účinný postup, aby si mohla kontrolovať tak kvalitu, ale aj náklady. Takže toto by sme nechceli meniť a preto toto prekladateľské centrum chceme ponechať a toto si naďalej bude plniť svoje úlohy voči agentúra. Nebudeme to uh, podkopávať tým, že budeme autorizovať outsourcovať preklady, preto z tých dôvodov, ktoré som už uviedol. No a ešte jedna špecifická vec, na ktorú chcem upozorniť, a síce Eurofund. Mm, my sme o tom už predtým diskutovali s inštitúciami Európy európskymi inštitúciami. Čiže keď, sa, keď Eurofond robí tieto štúdie a analýzy, my chápame, e, o čo ide, pokiaľ ide o tento návrh pozmeňovací návrh. A pokiaľ ide o to, že tieto agentúry nie sú vyťažené, nuž to vôbec nie je pravda. E, bolo tam 300, e, vyše 300 takýchto zadaní, aj Eurofond bol citovaný komisiou, takže my sa vždy obraciame na agentúry a Eurofond naozaj napomáha práci komisie vo viacerých úrovniach, takže tento, túto, túto požiadavku predchádzajúceho pred, predbežnej konzultácie s komisiou to nemôžeme akceptovať a EUOŠA tu by sme chceli trha, trvať na e, tejto situácii, kde členské štáty a členovia členovia mm, riadiaceho výboru sú menovaní členskými štátmi. Takže toto, tak ako to funguje teraz, to funguje veľmi dobre a je sú do toho zaangažovaní aj sociálni partnery a toto by bolo naozaj prepojenie medzi agentúrou a ekosokom, takže eh, by som ešte odovzdal slovo komisii, ktorá sa, eh, kolegyni, ktorá sa k tomu vyjadrila. Uh, I would like also... Ďakujem. A ja chcem povedať, že vítame návrh spravodajcu zachovať tie tri právne základy. Podľa nás je veľmi dôležité potvrdenie toho návrhu, ktorý sme predložili a E, zásadná výhrada, ktorú máme, sa týka e, definície mandátu. To je pozmeňovací návrh číslo 5 v návrhu správy. Tam by sme chceli zdôrazniť veľmi jasne európsky rozmer tejto agentúry. To už je otázka, ktorá tu dnes niekoľkokrát odznela z úst e, poslancov a je podľa nás e, rizikové, E, zosúľadovať to povedzme nesprávnym spôsobom s agentúrami na celoštátnej alebo e, celoeurópskej úrovni. Dôležité je, aby sa agentúra zameriavala vo svojej e, práci na rozvoj a, a aplikáciu politík Európskej únie v oblasti rozvoja zručnosti a kvalifikácií a Vzhľadom na tie všeobecné ciele agentúry nevidíme ako udržateľné v dlhodobom horizonte, nevidíme ako možné, e, aby agentúra uspokojovala požiadavky individuálnych sociálnych partnerov. Takže tá tripartitná e, kompozícia e, správnej rady agentúry by tam mala byť, aby ten mandát, teda tak, my chceme, aby ten mandát e, bol jasný, že ide o agentúru, ktorá sa zameriava na odborné e, zručnosti a kvalifikačné politiky, tak ako je to e, v tej politike definované. Ďakujem a 30. marca je termín pre pozmeňovacie návrhy 25. apríla sa o tom bude hovoriť a 21. alebo 22. júna sa bude hlasovať o tomto návrhu. A teraz môžeme prejsť k bodu číslo 10. My sme sa rozhodli, že prehodíme bod 10 e, a bod 7 a teraz dám slovo pánovi Benifaj, ktorý je spravodajcom pre túto tému. Ďakujem, pani predsednička. Dnes e, má možnosť e, prezentovať e, svoju prácu o dôležitej téme, to je nová azylová spoločná politika, ako to navrhuje Európska komisia, a to s cieľom modernizovať súčasne platné pravidlá. Ide o to, aby sme dosiahli udržateľnejšiu viac holistickú migračnú politiku, vychádzajúca sa vychádzajúcu z princípov vzdielania zodpovednosti a zapojenia členských štátov. Ide o úsilie o harmonizáciu na európskej úrovni, pokiaľ ide o pravidlá a postupy na uznávanie utečeneckého e, statusu a e, priznávanie ďalšej ochrany. Tie miery uznávania tohto statutu, statusu e, sú veľmi odlišné pokiaľ ide o ľudí, ktorí sa kvalifikujú na túto ochranu. Toto je ale v zásade európska otázka, takže treba zmeniť tú starú, tú starú, tú, tú starú smernicu na no, no, no moderné nariadenie a toto je pozitívna snaha. A takisto treba posúdiť kvalitu textu, ktorý sa prijal ako kompromis na rade a práve preto bude veľmi dôležité, aby naša spravodajkyňa Táňa Fajon v Líbe mala pevnú pozíciu a ambicioznú policiu, pozíciu v parlamente a my určite sa o to budeme takisto snažiť. My, e, teda ja predkladám e, stanovisko, e, ktorého cieľom je podčiarknúť kompetencie výboru EMPL a chceme sa zamerať na tie pravidlá, ktoré sledujú začlenenie pristahovalcov do pracovného života na medzinárodnú ochranu tento výbor sa už touto témou zaoberal minulý rok, napríklad na základe iniciatnej správy, ktorého ja som bol, ktoré ja som bol spravodajcom. Ide teda o to, aby sme tie perspektívy integrácie pri utečencov maximalizovali a takisto sa treba zaoberať e, e, predpismy, e, ktoré sa týkajú dĺžky pobytu tých, ktorí sú majú teda medzinárodnú ochranu. Dnes je skutočne tento proces veľmi byrokratický a e, administratívne náročný. Tie doby e, povolenia na pobyt a možnosti zapojenia do pracovného procesu, to je obmedzujúce tak pre tých, e, ktorí potrebujú túto možnosť, tak ako aj pre tých, ktorí poskytujú pracovné možnosti. Ďalšou dôležitou témou je možnosť pre e, ľudí, ktorí majú medzinárodnú ochranu, e, získať prístup k jazykovým a iným vzdelávacím e, kurzom, tak aby zvýšili svoje šance na zapojenie do pracovného procesu. Ja som vychádzal z podpory tejto možnosti, ale treba to do istej miery spresniť. Tie opatrenia by mali byť e, ľahko prístupné, bezplatné a treba, aby zohľadňovali e, prínosy pre tých, e, ktorí z toho teda môžu čerpať, aj tých, ktorí to, tých, ktorí to poskytujú. Je tu, je tu napríklad problematika obnovenia Eh, utečeneckého statusu, eh, rovnakého prístupu k týmto ľuďom, pokiaľ ide o pracovné podmienky. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom aj kolegom za ich pomoc a určite si so záujmom vypočujem ich pripomienky a zodpoviem na všetky otázky, ktoré sa vnesú. Ďakujem. A teraz eh, pán podpredseda Rola ako, ako tieňový spravodajca. Ďakujem, pani predsedajúca. Je jasné, že Európska komisia sa snaží o spravodlivejší a humánnejší azylový systém a o lepšie riadenú azylovú politiku. No a to samozrejme môžeme bez problémov podporiť. Je tu potom celý rad konkrétnych návrhov, ktoré komisia predložila, napríklad práve na riadenie, ktoré sa týka ľudí, ktorí majú medzinárodnú ochranu. Ja by, sa domnievam, že to stanovisko je veľmi kvalitné, ale predsa len by som k tomu mal niekoľko pripomienok k tomu návrhu ako takému. Ja sa domnievam, že voľba nariadenia a nie smernice je dobrou voľbou, ale je potrebné, ako zdôrazňuje pán navrhovateľ, zdôrazniť lepšiu harmonizáciu medzi členskými štátmi. Keď sa pozrieme na návrh komisie a na návrh stanoviska pána e, spravodajcu, tak e, vidíme, že je tu celý rad prvkov, ktoré umožnia pokračovať e, konstruktívne a pozitívne v tej započatej práci. Domnievam sa, že náš výbor by sa samozrejme mal sústrediť na otázky, ktoré spadajú pod naše kompetencie sociálne otázky, otázky zamestnanosti, kým kolegovia z výboru LIBE sa budú logicky sústrediť na iné oblasti. Riadíme sa teda článkom 38. Ešte by som chcel upozorniť na článok 32, uznávanie kvalifikácií a uznávanie zručností to je pre osoby, ktoré majú medzinárodnú ochranu veľmi dôležité, pretože to môže zohrať veľmi negatívnu rolu. A môže to demotivovať človeka, ktorý sa chce začleniť a zapojiť do pracovného trhu. Nebezpečenstvo, ktoré tu hrozí, je také, že ak neprídeme s nejakými efektívnymi nástrojmi, tak budeme vytvárať dlhodobo nezamestnaných. A z tohto pohľadu je profesijné začlenenie zásadným pilierom v tejto oblasti. Ja som veľmi ocenil spoluprácu s pánom spravodajcom, pretože sa nám podarilo dosiahnuť dohodu a široký kompromis a konsenzus. Ďakujem. Pani Kuneva. Ďakujem, pani predsedajúca. E, práve v tejto chvíli sme v Európe dospeli na určitú križovatku, pretože musíme zmeniť e, právny legislatívny rámec v oblasti azylu. A nejde tu len o oby, obyčajnú revíziu. Musíme mať odvahu e, čeliť realite, ktorá sa vytvorila za posledné roky. A táto realita to nie sú len čísla, to sú ľudia. Ľudia, ktorí musia sa riadiť našimi pravidlami. A to, kde a ako budú pokračovať vo svojom živote, závisí od e, tých pravidel. Musíme e, rozšíriť osvedčené postupy v členských štátoch, na vymieňacích a aktívnym ľuďom ktorí žiadajú o azyl, by sme nemali pristupovať ako k dočasným hostom. Je dôležité, aby sme navrhovali opatrenia, na základe ktorých im môžeme ponúknuť nejakú víziu do budúcnosti prostredníctvom čo najlepšieho typu integrácie. Pán spravodajca v tomto smeru urobil niekoľko krokov a ja mu za to chcem poďakovať. Avšak domnievame sa, že by sme sa mali posúvať dopredu ešte viac a treba zosúľadiť samozrejme aj postoje, ktoré e, vyplývajú z rôznych e, kultúr e, tej krajiny pôvodu a krajiny príjmajúcej. Ľudia, ktorí sú ešte na začiatku svojej životnej dráhy, samozrejme sledujú modely, ktorým sa potom v živote budú riadiť. A je veľmi dôležité podporiť krajiny, ktoré príjmajú utečencov za v závislosti od tých e, možností a treba tieto opatrenia na integráciu finančne podporiť. To by malo umožniť e, to, aby sa rovnaká miera pomoci dávala k dispozícii vo všetkých krajinách. A samozrejme, mohli by byť e, k dispozícii aj politiky, ktoré dajú týmto ľuďom príležitosti a malo by to byť nezávislé od finančných problémov, ktoré konkrétna krajina napríklad má. Ak to nezabezpečíme, tak potom sa bude nespravodlivo rozdeľovať e, tá záťaž migrácie a utečencov, pretože sa budú zameriavať na tie silnejšie krajiny. A ja chcem poďakovať a určite budem plne spolupracovať so spravodajcom. Ďakujem. Pani Lambert, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi. Moja skupina má určité výhrady, e, pokiaľ ide o zmenu od smernice na nariadenie, pokiaľ ide o LIBE. Takže my tu v tomto zmysle predložíme príslušné pozmeňovacie návrhy. E, ten, e, tá správa spravodajcu je veľmi dobrým základom pre ďalšiu prácu My tu ale hovoríme o sekundárnych pohyboch, tie odkazy na to by sme možno mohli odstrániť, lebo to v tomto prípade nie je až eh, tak eh, vhodné na no ten nedostatok, hm, tie nedostatky, pokiaľ ide o povolenie na pobyt, eh, tak to je samozrejme kľúčová otázka. Komisia navrhuje niečo, samozrejme, čo potom budú musieť uplatňovať štáty. A potom je tu otázka bezpečnosti. A potom je otázka, e, či utečenec e, je motivovaný zapájať sa do integračných opatrení, ak vie, že mu vyprší povolenie na pobyt napríklad na konci roku. To je napríklad situácia, ktorá vzniká v Spojenom kráľovstve, keď ľudia nevedia, aká bude ich budúcnosť a je to samozrejme aj demotivujúce pre zamestnávateľov, my to vieme už roky. Rôzne programy Európskej únie už sa realizovali a vždy v tomto smere a vždy vyvstala táto kľúčová otázka. Zamestnávateľia jednoducho nie sú motivovaní zamestnávať takýchto ľudí, ak nevedia, či tam o pár mesiacov stále budú. Takže keď sa pozriete na potrebu, aby integračné opatrenia fungovali, tak sa to musí prepojiť s tou mierou istoty, pokiaľ ide o povolenie na pobyt. A treba e, tu takisto zahrnúť učečencov aj e, tých, e, ktorí teda potrebujú ochranu, tak aby celý ten systém fungoval. Takže Ja by som chcela e, povedať, že ak sa nám nepodarí teda tá zmena, ktorá sa týka povolenia e, e, na pobyt, tak nepodporíme ani tie, to, čo sa navrhuje ohľadom toho, tej povinnej integrácie. No a potom, pokiaľ ide o, tie, e, o finančnú podporu týchto ľudí, tak samozrejme to musí byť e, e, v takej výške, aby to umožnilo prežitie týchto ľudí. A pokiaľ ide o tú povinnú povahu integrácie, tak samozrejme ľudia, niektorí ľudia vzhľadom na traumu, ktorú prežili, a poberajú alebo sú, a sú teda pod medzinárodnou ochranou, tak v takomto prípade sa je nerealistické, aby sa niektorí z týchto ľudí napríklad zapájali do tých integračných programov, ktoré sú povinné. Takže toto je veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu a súhlasíme aj s tým, čo sa povedalo o uznávaní kvalifikácií. Myslím, že ako výbor by sme sa na to mali zamerať a skutočne to presadzovať v tej agende pre zručnosti. Takže by sme sa mali snažiť o to, aby sa to posunulo dopredu. Takže je to dobrý základ, dobré východisko pre ďalšiu prácu a budeme určite so spravodajcom ďalej spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem. EFTD tu asi nie je zastúpené, takže teraz dostane slovo pani Bizotto. Pán Martán. Ďakujem, pani predsedajúca. Je pravda, že azylový režim by sme mali modernizovať. O tom sme sa už presvedčili za posledné, posledné roky. Domnievame sa, že tento systém nie je prispôsobený takým obrovským počtom žiadateľov o azyl, ktorí teraz prichádzajú. A nebude pre vás asi žiadnym prekvapením, keď poviem, že s pánom Benifej nemôžeme súhlasiť, pokiaľ ide o jeho stanovisko. Podľa nás je, pán spravodajca, jasné, že táto modernizácia by rozhodne nemala ísť cestou nútenej uniformizácie podmienok na príjmanie utečencov a národných regulačných rámcov. A určite viete, aký máme názor. Rozhodne sa domnievame, že by sme nemali ísť e, cestou zapojenia do pracovného trhu, nemali by sme ísť e, cestou pozitívnej diskriminácie, ktorá bude len na újmu európskych občanov, ktorí takisto hľadajú prácu vzhľadom na úroveň nezamestnanosti v Európe. Môžeme však súhlasiť s tým, čo navrhuje komisia, pokiaľ ide o negatívne stimuly a demotiváciu, ktorá zabráni sekundárnym pohybom. To je to jediné, čo v zásade môžeme podporiť. Ďakujem vám. Thank you. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o časový plán, lehota pre pozmienujúce návrhy 28. marca do 12. Pos- hlasovanie na výbore EMPL 2. alebo 3. mája. Hlasovanie na výbore LIBE 29. mája. No a teraz pristúpime k bodu 8 nášho programu. A tu ide o podmienky ktoré sa týkajú vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručnosti. A nech sa páči, spravodajkňa pani Lambert, máte slovo. Ďakujem pekne, aby som chcela pripomenúť, že pokiaľ ide o modrú kartu, v zásade podobne ako sa skonštatovalo, pokiaľ ide o kvalifikácie a pokiaľ ide o e, vysoko kvalifikovaných občanov tretich štátov, tých sa to týka a tento návrh komisie zameriava na to, aby aktuálny návrh, ktorý je ako alternatíva pre členské štáty, aby sa to stalo tou hlavnou metódou pre vstup štátnych príslušníkov tretich štátov, tretich krajín, ktorí naplňajú túto vysokú úroveň zručností tu máme spoluprácu s, výborom, s výborom LIBE, ktorý je gestorským výborom. V tomto zmysle sa uskutočilo stretnutie tieňových spravodajcov. Na našej úrovni včera bolo spoločné sodnutie tieňových spravodajcov. Tam boli teda tieňoví spravodajcov výboru LIBE. Pokiaľ ide o spravodajcu LIBE, ten predložil kompromisy, pokiaľ v niektoré oblasti a my to vlastne budeme skúmať ako teneví spravodajcovia za Ample a budeme o tom diskutovať s výborom Libe. Takže samozrejme vystavujú ešte určité otázky, ktoré sú nevyriešené, ako pristupovať napríklad k hlasovacím zoznamu, ale našťastie tento problém, táto problematika sa týka celého výboru. Pokiaľ ide o spravodajcu za Libé, bol ochotný predložiť kompromisy, pre všetkým pokiaľ ide o článok 2, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, takýchto, takú, takú, pokiaľ vysokú úroveň zručnosti a vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Potom ide o článok 5, tam ide o prach v rámci odmenovania, v rámci miest. A tu vystáva otázka, či zachováme ten práh pre mzdy a ako pristupovať navrhovaným výnimkám od tohoto prahu, pokiaľ je špecifické profesie a pokiaľ ide o teda týchto vysokokvalifikovaných ľudí, tieto osoby a potom článok 14, dočasná nezamestnanosť, prechodná nezamestnanosť. Ide o to, ako vlastne pristupovať k tejto otázke, keď sa odoberie modrá karta a potom ešte vzťah k článku 7. Pokiaľ ide o spravodajcu za Libé, ten navrhuje zmeniť štruktúru návrhu komisie. Znamenalo by to, vlastne prepojenie článku 7 a 14, pokiaľ ide o to a dne, predlženie, neobnovenie tejto karty, takže to bude dôležité spoločne preskúmať. Takže pokiaľ tieto otázky budeme konzultovaní, potom sú tu určité oblasti, kde mám výlučné právomoci, o tom sme ešte zatiaľ nediskutovali. Medzi takéto oblasti spadá článok 13 odsek 2, je to vzťah k úvodnom ustanovení 31 prístup k SZČO. Ja to vnímam tak, že pokiaľ ide prístup k SZČO, je ako doplnenie k tej práci, na ktorú má daná osoba e, pracovnú zmluvu a ktorá je základom e, modrej karty. Tam tie pravidla budú rovnaké ako pre domácich vnútroštátnych príslušníkov. A Zdá sa, že je to určitý pozmeňujúci návrh, ktorý by vlastne mal toto ustanovenie úplne vypustiť, takže musíme k tomu zať stanovisko. Článok 15, to je zásadný článok, pokiaľ ide o práva. To je prepojené s modrou kartou, myslím si, že je to všeobecná zhoda v tom zmysle, že ide o rovnaké zaobchádzanie s domácimi občanmi. A však sú to určité veci, ktoré ešte musíme preskúmať. Pokiaľ ide naše Pozmeňujúci návrh to sa týka časti D. Tu ide o zručnosti a kvalifikácie. Potom je to pozmeňujúci návrh, ako pristupovať k neformálnemu uznávaniu získaných zručností. Už sme o tom čiastočne pohovorili. A potom je to ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý odstraňuje často ustanovenia, takže to musíme preskúmať. Pokiaľ to také kontroverznejšie oblasti, To sa týka možností, pokiaľ ide o prístup k verejným službám a to, čo je tam kontroverzne, sa týka prístupu k ubytovaniu. Je tam pozmeňujúci návrh, aby sa odstránila celkovo táto možnosť. Potom sú tu niektoré následné pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú časti 2 toho odseku. Tam ide o to, že nejaké verejné bývanie by nemalo byť vylúčené. Takže je to vec výberu Potom ešte je tu aj taká otázka, ktorá sa týka toho, či členské štáty môžu vylúčiť nejaké osoby s prístupom, prístupu napríklad k školeniu. Si myslím, že takáto možnosť by tam mohla byť, ak to nie je relevantné z hľadiska tej, tej oblasti, kde pôsobí tá osoba, ktorá dostala modrú kartu. Potom tu ešte boli ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú e, požiadavek na jazykové zručnosti a pokiaľ ide o ochranu, pokiaľ ide o diskrimináciu, pred diskrimináciou. Jednoducho chceme, aby tieto pravidlá boli jasnejšie, silnejšie, lebo vieme, že v minulosti niektorí sa nechceli odsťahovať do Európskej únie, lebo napríklad mali problém s tým, ako pristupme otázkam boja proti rasizmu. Takže pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti pozmeňujúcich návrhov, vidíte, že e, je to pomerne obmedzené. Samozrejme, môžeme mať rozličné názory na niektoré drobnosti, avšak uvidíme, že či bude možné dosiahnuť pozmeňujúce návrhy, pokúsim sa ich predložiť. No a napokon by som sa ešte chcela vyjadriť k rozsahu pôsobnosti. Je tam viacero pozmeňujúce návrhov, pokiaľ ide o prístup utečencov k tomuto programu to môže skôr spadať pod právomoci výboru LIBE a nie od náš výbor, ale určite sa k tomu vyjadrí pani predsednička, takže ja som zvedavá na názory kolegyň, kolegov, pokiaľ ide o to, aký je ďalší postup. Ďakujem pekne. Thank you. I'll give the floor to Mr. Roland, who is... Uh, Ďakujem pekne, takže pán Roland dostane slovo, ktorý zastupuje pani Šojdrovú, takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže pani Šojdrová sa žiaľ nemohla zúčastniť dnešného rokovania, ospravedlňuje sa. No a z jej hľadiska, pokiaľ ide modrú kartu, je to dôležitá téma. Chcela by skonštatovať to, že aktuálny systém dobre nefunguje a preto je nevyhnutné predložiť e, nový návrh a v zásade tým sa aktuálne zapodievame. Takže pani Šojdrová sa chce poďakovať samozrejme pani spravodajkyni za návrhy, ako aj za veľmi otvorený prístup pokiaľ ide o návrhy ostatných, naša politická skupina by chcela zdôrazniť niektoré veci, teda ten spomínaný práh v rámci miest. Chceli by to ponechať tak, ako to navrhla komisia, takže je tu ten vzťah k priemernej mzde v danom štáte, aj pokiaľ ide o otázku kvalifikácií. Myslím si, že nechceme, aby sa znižovali nejako štandardy. Takže tie pravidlá mali byť ako minimálne univerzitný diplom, tak ďalej. Už potom členské štáty samozrejme by rozhodovali v tých detailoch modrá karta sa môže udeliť iba na základe e, skúsenosť, percent skúsenosti, navrhujeme 5 rokov, nie 3 roky, pokiaľ ide o e, nezamestnanosť, môžeme o tom diskutovať, nie sme proti predlženiu na 6 mesiacov, samozrejme, ak tá osoba, dotknutá osoba môže ešte preukázať, že disponuje potrebnými prostriedkami na to, aby vlastne mohla naďalej sa zdržovať v danom členskom štáte, to sú teda návrhy a reakcie v tejto súvislosti a Mm, pevne veríme, že sa podarí dosiahnuť e, zhodu, ako to hovorila pani spravodajkynia. To bude prospešné pre všetkých obyvateľov EÚ. Ďakujem pekne teraz pán Benifaj, nech sa páči. Grazie. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem spravodajkyni Jean Lambert. Robí e, prácu, ktorá nie je jednoduchá vzhľadom na technickú povahu spisu aj vzhľadom na komplikovanú diskusiu v rámci výboru LIBE a spoločné kompetencie a metodologické odlišnosti. To všetko spôsobuje, že bude ťažké postupovať v tejto téme. V každom prípade chcem poďakovať za duch spolupráce, ktorý, myslím, odrážil mnohé predložené pozmeňovacie um, návrhy. Veľká väčšina pozmeňovacích návrhov je konštruktívna. Myslím, že umožnia posunúť dialog vpred. Včera sa konala diskusia tieňových spravodajcov oboch výborov, LIBE a EMPL. Myslím, že to takisto ovplyvní ďalší postup. Myslím, že to môže byť dobrý, dobré riešenie. To znamená, že budeme na kompromisných e, návrhoch pracovať spoločne, s EMPL a, a e, LIBE spoločne s Klodom Orajšom. A náš, náš výbor e, by mal hlasovať pred Líbe. Treba zabezpečiť, aby naša práca potom nebola v podstate neaktuálna v porovnaní s tým, čo medzi tým urobí ten druhý výbor. Treba takisto viac času na definovanie metodologických e, častí. Treba sa tam zamerať na určité podrobnosti, ktoré sú už aj v smernici, napríklad mzdové stropy a podobne, či majú byť alebo nemajú byť voliteľné, či majú byť pre, rovnaké pre sektory ISKO 1 a 2 a podobne. Toto je jeden z našich hlavných podov práce a takisto pokiaľ ide aj o kompetencie pri rokovaniach. Tie názory v oboch skupinách na kľúčové otázky sa celkom líšia. Napríklad kvalifikácie, dĺžka odbornej e, praxe a podobne. Tieto téme si zasluhujú ďalšiu konštruktívnu prácu, aby sme dospeli k čo najlepším kompromisným riešeniam. Ďakujem vám. Uh, uh, Ďakujem. Ekar nie je zastúpená. Alda tiež nie. GUE, Engel, Patrick, Liarik tu tiež nie je. E FDD tiež nie. A teraz dostane slovo pani Melán, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predsednička. Prepačte, hovorí predsednička. Zdá sa mi, že je to nejaký ruch. Poprosím vás, aby ste s tým prestali, ak je to možné. Nech sa páči, pani Melán. Merci, madame la présidente. Oui, sur ce dossier... Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Takže pokiaľ je túto tému, myslím si, že je veľmi dôležité sa tým zapodievať. Totiž to ide tu o určitú formu imigrácie. Ide tu o osoby, ktoré sú vysoko kvalifikované. Ide tu o určitú tradíciu pohybov, treba aj umelcov alebo iných osôb, ktoré majú alebo disponujú potrebným vzdelaním a jednoducho chcú žiť v inom štáte ako v krajine pôvodu, tam chcú vykonávať svoju prácu. Myslím si, že je to dôležité a zároveň to prispieva aj k tomu, čo je, čo vlastne naša skupina vníma ako základ pre medzinárodnú spoluprácu. Avšak pokiaľ ide o tieto osoby, musíme ich príjmať za čo najlepších podmienok. A teraz, e, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, diskutujeme o jednotlivých návrhoch, pokiaľ ide o kvalitu príjmania. To, čo je tu ale dôležité, je, aby sme zistili, vlastne aké diplom, nejaké kvalifikácie, aké uznanie kvalifikácií sa vyžaduje, aby nejaká osoba vlastne mohla byť prijatá v rámci tohoto postupu modrej karty. Pokiaľ ide o koncept diplomu, ktorý je uznávaný krajinou pôvodu, ako aj príjímacou krajinou, myslím si, že nie je to veľmi jasné. Totiž ide o to, že trebárs vo Francúzsku tam E, sa to vykonáva neformálnym spôsobom, je to uvedené aj v texte, avšak nie je to možné zabezpečiť, lebo pokiaľ tieto kritéria, objektívne kritéria príjmania, štát musí mať, byť suverénny, takže ak niekto disponuje potrebný diplom na to, aby tá osoba mohla vykonávať u nás prácu a ak teda E, zamestnávateľia prejavia túto osobu záujem. Myslím si, že je možné prijať túto osobu bez problémov. Máme tu určité pravidla, určitú tradíciu, pokiaľ ide osoby prijímania z iných štátov, pokiaľ ide o prahové hodnoty. Myslím si, že e, ani výbor Libe asi veľmi nie je za to, no neviem jednoducho, ako si to mám predstaviť. Totiž to je to v právomoci členských štátov a okrem toho je to v právomoci sociálnych partnerov a ide o to, aby sa tu stanovili určité, stanovili určité mzdové rozpetie. Pre všetkým tu ide aj o špecifickú diskusiu, ktorá sa týka zamestnávateľov. Musí byť ponechaná na pružnosť zamestnávateľov a členských štátov, aby sa stanovila, stanovilo rozpetie miest, tak ako to vlastne zodpoveda tomu vzdelaniu, ako aj vykonávanej práci. A pokiaľ ide o ostatné aspekty, pokiaľ ide o e, tú nezamestnanosť, obdobie nezamestnanosti, aby osoba sa mohla zdržiavať na našom území. To je vedľajšia otázka. To je možné prepojiť s e, dobou povolenia na pobyt a ide o to, aby sme e, nemali potom tú situáciu, kde budeme vysoko kvalifikovaných sezónnych pracovníkov na miesto skutočných kvalifikovaných pracovníkov. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Takže časový plán príjmania na výboru, výbore EMPL 25. apríla, hlasovanie na gestorskom výbore 3. mája, prijatie na plenárnom zasadnutí ešte nemáme stanovený dátum. No a teraz sa dostávame k bodu 9 nášho programu a je to do istej miery prepojenej, ktorý je prepojený s ostatnými. Je tu normy pre príjmanie žiadateľov medzinárodnú ochranu, prepracované znenie a slovo dostáva spravodajca. Nech sa páči, pán Benifaj. Grazie. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom za pozmenujúce návrhy ale táto téma vyžaduje pomerne veľa času, takže ten časový rámec, ktorý máme, je pomerne obmedzujúci. Navrhujú sa mm, kompromisné návrhy na základe e, návrhov z deňových spravodajcov 29. marca a 5. E, apríla sa o tom bude e, rokovať v Štrasburku. Ja som bol poverený stretnutím e, s e, talianským e, prezidentom a pri príležitosti 60. výročia podpísania rímskych zmluv, takže sa budem musieť v určitej chvíli odobrať, takže sa ospravedlňujem, ak budem musieť odísť skôr, než sa než tu odznejú všetky pripomienky. Ako viete, smernica sa mení postupom E, preskúmania a práca bude pokračovať na úrovni sekretariátu. A ja súhlasím s týmto prístupom okrem opatrení, ktoré sa týkajú zadržiavania maloletých. Tu sa predkladá veľa pozmeňovacích návrhov. Podľa mňa by bolo vhodné vyslať silný politický signál, pokiaľ ide o túto tému, proti zadržiavaniu maloletých. Takže pozmeňovacie návrhy e, v opačnom smere odporúčam e, zamietnúť. Ja by som e, teda ešte spolahol na stretnutia s tieňovými spravodajcami, ale chcem zdôrazniť tri body. Jednak postoj komisie, pokiaľ ide o <clears throat> opatrenia proti sekundárnym eh, pohybom eh, a potom eh, postoj, jednoznačný postoj k žiadateľom o azyl, ktorí na ochranu a azyl nemajú, nemajú návrh, ná, nárok. To súvisí s pohybmi týchto žiadateľov do ostatných iných krajín Európskej, Európskej únie. To súvisí s článkom 16b, a pardon, 16a. A e, to súvisí s dublinskými pravidlami, ktoré sa teraz revidujú. Nejde len o administratívnu otázku v rámci tej všeobecnej architektúry azylových postupov únie. Je to opatrenie, ktorá môže mať dôsledky aj pre pracovný trh a makroekonomické podmienky, najmä pre hraničné členské štáty. Tie e, kvóty alebo tie miery, pokiaľ, e, alebo stanovené e, počty, alebo to, tie, to obdobie, ktorým je podmienený prístup na trh, sa hovorí o šiestich mesiacoch. E, to e, je problematické. E, samozrejme, podmienuje sa to takisto aj aspektmi ďalšej integrácie, ale treba zohľadniť politické aj technické otázky. Mnohé členské štáty už majú svoje normy, kde sú tie obdobia nižšie než 6 mesiacov. V Taliansku napríklad sú to 2 mesiace. No a Treba prediskutovať, ako sa postaviť eh, k tomuto odporúčaniu komisie, pretože to je dôležité práve pre eh, túto správu, o ktorej ja som spravodajcom. Ja som za to, aby sa prijalo riešenie umožňujúce pozitívnu diskrimináciu a to odporúčajú aj také špecializované agentúry ako OECD a podobne. Ide o to, aby sa podporila sebestačnosť e, týchto ľudí. Sme proti negatívnej diskriminácii a to e, preto, lebo e, obmedzovanie práv takýchto ľudí by mohlo odporovať pravidla medzinárodnej ochrany a medzinárodnému právu. Takže treba tu rozlišovať e, medzi jednotlivými typmi e, migrantov, či už ide teda o ekonomických alebo iných e, utečencov, ktorí prichádzajú na naše územie. Ja chcem poďakovať. Myslím si, že môžeme spoločne vykonať dobrú prácu, tak aby sme dospeli k čo najlepšiemu kompromisu. Thank you. Uh, I'll give the floor to... Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Klune. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem pekne aj spravodajcovi za jeho príspevok k tejto veľmi dôležitej záležitosti, ako sa posunúť. Máme tu 144 pozmeňovacích návrhov, dúfame, že nájdeme nejakého spoločného menovateľa a že nejako postupíme. Zámerom tohto stanoviska je harmonizácia štandardov pre medzinárodnú ochranu jednotlivých členských štátov a poskytovanie azylu. Samozrejme, že sú tu rôzne prístupy, ale dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť túto harmonizáciu a možno sa nám poda- možno, že sa nám nepodarí úplne zabrániť tomu, že niektoré členské štáty budú preťažené veľkým prílevom migrantov, ale čo je pre mňa mimoriadne dôležité, je spravodlivosť v rámci tohto postupu pri udelovaní azylu, že tí ľudia, ktorí hľadajú a žiadajú o túto medzinárodnú ochranu a azyl, aby sme k ním pristupovali humanitným spôsobom. Oni pravdepodobne utrpeli traumu pri odchode zo svojej rodnej krajiny. A Takže musia mať nejaké miesto, kde môžu byť ubytovaní, prístup k zdravotnej starostlivosti a tiež tlmočnícke služby, ktoré musíme poskytnúť. To je tiež veľmi dôležité. A Konkrétne sa musíme zamerať aj na maloletých, práve na týchto sa musíme zamerať a zabezpečiť, aby boli primerane chránení v Európskej únii. A potom ten prach zamestnanosti 6 mesiacov, to je tu veľmi jasné. E, takže tuto sú rôzne e, návrhy. 6 mesiacov ja si myslím, že to je dobrý návrh, ale uvidíme, kam sa to dostane v rámci diskusí, kam sa dostaneme počas diskusí medzi spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Tak, ako povedal spravodajca, na budúci týždeň bude stretnutie s tieňovými spravodajcami, potom bude Štrásburský týždeň, takže dúfame, že sa dopracujeme k nejakému riešeniu a zhode medzi spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pani Helga Stevens, nech sa páči, máte slovo. Sure. Colleagues. Vážení kolegovia, ja by som najprv chcela poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Je to naozaj veľmi dobrá práca, dobré stanovisko, ktoré sa týka žiadateľov o azyl a ja si myslím, že je to mimoriadne dôležité, aby sme predložili dobre vyvážené stanovisko. Dovolte mi, aby som počiarkla niektoré body, ktoré ja považujem za mimoriadne dôležité tomto stanovisku. E, súhlasím s pánom Benifeji, že, e, tento, že je to veľmi dobrý krok, keď obmedzíme e, túto možnosť hľadania práce na 6 mesiacov, pretože takto sa môžu stať nezávislými a platnými členmi spoločnosti. My eh, by sme chceli však zabrániť, aby sa obmedzovali ich práva na, na sociálne dávky, ale nesmú eh, dostávať viacej eh, dávok ako obyvateľia Európskej únie, pretože naše zdroje naše zdroje klesajú a naozaj by to bolo nespravodlivé, keby mali nie e, členovia alebo nie e, občania e, Európskej únie viac sociálnych práv ako občania Európskej únie. Ďalej by som chcela dodať, že práva a zodpovednosť idú ruka v ruke. To súvisí aj s tým, čo poviem na záver. Teda títo žiadatelia o medzinárodnú ochranu si nemôžu vyberať, kam by sa chceli e, vybrať a umiest, usadiť. Musia sa riadiť e, ustanoveniami Dublinského nariadenia a to má jednoduchú logiku. Ako výsledok sekundárnych pohybov tento spoločný európsky azylový systém by bol ohrozený. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Uh, Alde, uh... Ďakujem pekne. A OD by mala zastupovať pani Renáte Weber. Myslím, že tu nie je. Niekto ju nahradil? Nie. Tak potom prejdeme na GUE, NGL. Pán Juan Pimenta López tiež tu nie je. E, nahradil ho niekto? Nie. Dobre, takže zelený Jean Lambert, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne veľmi pekne aj za to eh, spravodajcovi za prácu, ktorú vykonal. Pokiaľ ide o tieto pozmeňovacie návrhy k týmto dvom oblastiam, ktoré sú veľmi úzko prepojené na zamestnanosť, ale eh, máme eh, pred sebou taký širší diapazón týchto problémov a boli tu uvedené viaceré príklady, ktoré sa týkali napríklad ochrany maloletých, Takže toto si musíme jasne uvedomiť, toto podporujeme. No ale potom, pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sme navrhli my, e, my tu odkazujeme na sekundárne pohyby, to bolo už vysvetlené predtým, no ale tiež pokiaľ ide o prístup k e, adekvátnym podmienkam prijania, tie by sme za žiadnych okolností nemali vypustiť. To sú tie základné podmienky, tie základné podmienky a keď týchto ľudí uvrhneme do chudoby, to nepomôže nikomu. Uh, Um, takže my si naozaj myslíme, že my by sme naozaj mali poskytnúť také slušné podmienky prijatia. A naozaj to je, ehm, nie je prekvapivé, že niektorí ľudia eh, chcú sa eh, presunúť a odsťahovať inde, keď boli niekde zadržaní, eh, policia ich tam byla a tak ďalej, takže sa im je možno čudovať ale my môžeme ľudí skôr motivovať a keď ich budeme motivovať týmito adekvátnymi podmienkami prijatia, tak potom sa nebudú chcieť stiahovať. Potom tiež prístup na trh práce. E, tu máme takú extrémnu verziu, kde ľudia majú veľkú možnosť výberu keď majú prístup k médiám. A, a, takže musíme sa pozrieť na tie alternatívy, ktoré sú tu predložené. No a tiež by bolo vhodné a dobré, keby keby sme mali e, keby boli poskytované týmto ľuďom informácie v jazyku, ktorý rozumejú. Takže myslím si, že o tomto sme diskutovali už e, dostatočne dlho a teraz by bolo na čase, keby sme v tomto ohľade postúpili. Thank you. Uh, EFDD is not represented here now. Uh, e Dobre, EFDD tu nie je. ENF Mara Bizotto tiež tu nie je. Takže pán Martin. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja budem stručný. Tak ako sme už viackrát povedali, eh, Pán Benifej vykonal naozaj obrovský kus práce, pokiaľ ide o túto medzinárodnú ochranu. Náš návrh je však úplne iný. Sú agentúry, ktoré hovoria, že je tu 60 miliónov ľudí, ktorí ročne migrujú a 10 z nich ide do Európy, čiže to je 6 miliónov. A my konštatujeme, že z týchto 6 miliónov, alebo z tých 60 miliónov, teda tých 6 miliónov, ktoré, ktorí smerujú do Európy, Takže medzi týmito 6 miliónami temer nie sú žiadni utečenci. V podstate ide väčšinou o hospodárskú migráciu. Sú to ľudia, ktorí v inej krajine chcú lepšiu budúcnosť, lepšie príjmy, chcú dosiahnuť vyšší životný štandard, zvýšiť si kúpnu síly, kde jednoducho je všetko lepšie ako v ich domovine. A teda toto je na môj záver, pán Benifej. Ešte raz to opakujem. My máme v Európe 25 miliónov nezamestnaných. Pozitívna diskriminácia tuto naozaj nie je vhodná a integrácia cudzincov cez pozitívnu um, diskrimináciu, pokiaľ ide o pracovné miesta, nie je vhodná a my preferujeme našich vlastných občanov. Dobre, teraz by som mohla udeliť slovo komisii. Takže vyjadri sa pán Katot alebo pani Džordževič. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za jeho predloženú správu. No a pokiaľ ide o tie pozmeňovacie návrhy, tie sme si preštudovali a myslíme si, že poskytujú veľmi zaujímavé myšlienky. Prístup na trh práce sme veľmi radi, že podporujete návrh komisie 6 mesiacov. My si myslíme, že tu by to mohlo podporiť aj kompromis s radou, pretože momentálne sú naše stanoviská veľmi rozdielne. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, adoption in employment. Ďakujem pekne. Takže 12. apríla toto bude prijaté vo výbore pre zamestnanosť a 25. apríla vo výbore LIBE a na plenárke to bude prijímané v datume, ktorý ešte nie je známy. No a teraz eh, bod 10, pán Silikiotis, teda nie. Áno, je to pán Silikiotis, pokiaľ ide o pracovné podmienky v neistom zamestnaní. Takže nech sa páči, pán správodajca, máte slovo. Ja ty... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel naozaj veľmi pekne poďakovať za túto príležitosť Nemohol som prísť skôr, lebo sme hlasovali vo výbore ITRE. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať aj tieňovému spravodajcovi, pretože sme mali včera naše prvé stretnutie eh, s tieňovými spravodajcami a chcem sa naozaj veľmi pekne poďakovať za konštruktívnu spoluprácu. No, bolo mi predložených niekoľko pozmeňovacích návrhov, mnohé z nich však eh, doplňajú eh, pozitívnym spôsobom pôvodný text a vytvárajú vytvárajú e, dôležité podmienky na plodnú diskusiu. Úloha, ktorá je pred nami, je nesmierna, e, pretože celý tento podnik vyplýva z nerovnakých východzích podmienok a preto e, musíme veľmi pozitívne hodnotiť to, že v tejto téme pracovné podmienky a neisté pracovné miesta e, na túto tému boli vykonané viaceré štúdie a preto môžeme na základe nich pracovať. Boli predložené aj kompromisné návrhy Včera sme o nich na našom prvom stretnutí podrobne diskutovali a v niektorých záležitostiach e, sa črtajú už aj spoločné rovnaké názory a myslím si, že toto sú dobré indície na to, aby sa nám podarilo túto úlohu splniť. Tieto pozmeňovacie návrhy sa dotýkajú aj tematických oblastí, ako napríklad digitalizácia, digitalizácia e, práce, ako možno zabezpečiť e, pracovníkov a ide aj o mm, tvorbu sociálnej politiky v celej Európskej únii, definícia e, zamestnania, pracovný popis a tiež dôstojné podmienky zamestnávania. A ako som povedal už predtým, musíme ťažiť zo štúdií, ktoré na túto tému už existujú. Samozrejme, že nemožno súhlasiť so všetkými pozmeňovacími návrhmi, ale sme otvorení a môžeme viesť diskusiu a toto je dobrý základ pre túto ďalšiu diskusiu. Dúfame, že sa nám podarí prísť s pozitívnym výsledkom pre nás je dnes mimoriadne dôležité to, aby pracovníci boli zabezpečení, aby mohli viesť dôstojný život v týchto časoch dlhodobej krízy, kde čelíme vysokým počtom nezamestnaných v niektorých členských štátoch. Mladí ľudia sú nezamestnaní a preto je naozaj veľmi ťažké niekedy nájsť prácu, ktorá je dobre zabezpečená zelená, kde sú e, dôstojné podmienky a preto mi naozaj záleží veľmi na tom, aby sme aj spolupracovali s tieňovými e, spravodajcami, lebo si myslím, že uvažujú rovnakým smerom ako my a ide nám o to, aby sme naozaj vykonali dobrú prácu, aby sme prispeli k tejto celkovej diskusii, ktorá prebieha v rámci celej Európskej únie. Ďakujem. Pán Roland, máte slovo. Ďakujem. Toto je skutočne dôležitá otázka. Do sociálneho hľadiska je dôležitá, lebo ide o kvalitu života zamestnancov, ktorí nemajú istotu, či aj na druhý deň budú mať stálu prácu a potom táto otázka má aj ekonomický význam, súvisí to s produktivitou podnikov, konkurencieschopnosťou podnikov, pretože to či má podnik stabilných zamestnancov, má takisto vplyv aj na ich ekonomický výkon. Predtým boli, sa smluvy uzavierali mm, vlastne na dobu neurčitú, na celý úvezok. Tá situácia sa dnes mení. Tak a a my musíme e, postupovať do budúcnosti tak, aby kariéra zamestnancov bola skutočne bezpečná. Pokiaľ ide o neisté zamestnanie, je tu dôležitá otázka toho rizika, tej neistoty. Lebo v súčasnosti človek môže mať stále dobu na, e, zmluvu na dobu neurčitú, ale aj tak čelí riziku neistoty v zamestnaní. To znamená, že ani tieto dve veci sa navzájom nevylučujú. Okrem toho, pán spravodajca o tom hovoril. Včera sme sa poprvýkrát stretli a zdá sa, že budeme schopní kvalitne spolupracovať. Zhodneme sa na celom rade veci, ale samozrejme to rokovanie bude naďalej pokračovať, niektoré veci bude potrebné doľadiť, to je samozrejme prirodzené ale chcem v každom prípade pánu vyspravodajcovi poďakovať. Poďakovať za to, že sa rozhodol zapracovať náš prínos, zapracovať konstruktívne. Ďakujem. Ehm, ďakujem, pani predsedníčka, hovorí pán Simon. Aj tieňovým spravodajcom chcem poďakovať za túto správu a e, e, konštruktívneho ducha spolupráce Mám na niekoľko bodov, ktorým sa chcem vyjadriť. Ehm, týkajú sa niektorých návrhov, ktoré sme predložili veľmi stručne. Treba si uvedomovať aj rodovú perspektívu neistného, neistého zamestnávania, lebo najmä ženy sú tým postihované neprimeraným spôsobom. A treba si uvedomiť aj účinky digitalizácie čas nemôžeme vrátiť späť, e, pracovný trh sa mení, ale nemôžeme dovoliť, aby práva, ktoré boli garantované po 10 ročia, sa začali vytrácať a oslabovať. Členské štáty by sa mali zaoberať svojimi modelmi sociálneho zabezpečenia tak, aby sa nezačali e, presadzovať neregulárne formy zamestnávania. Takisto sa treba zamerať na formy zdaňovania, aby e, neisté zamestnanie ešte viac znevýhodne, ľudí, ktorí sú teraz v ťažkej situácii. A treba e, bojovať e, proti takým formám neistého zamestnávania ako pracovné zmluvy s nulovým počtom pracovných hodín a podobne. To vôbec nepatrí do dnešnej doby. E, takže ten refit musí zohľadňovať všetky tieto aspekty. Zároveň treba zabezpečiť odborné a E, odborné vzdelávanie pre všetkých e, zamestnancov bez ohľadu na vek, tak aby sa mohli vzdelávať po celý život, aby boli pripravení na požiadavky e, meniaceho sa hospodárstva. Ďakujem. Pani McIntyre. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za veľmi konštruktívne stretnutie včera. Teším sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcich týždňoch. Mám niekoľko všeobecných pripomienok. Moje pozmeňovacie návrhy odrážajú to stanovisko, že e, flexibilnosť na pracovnom trhu nemá oslabovať práva e, pracovníkov no, e, v záujme produktivity a zisku. Ide o vyváženie ochrany pracovníkov e, a potrieb zamestnávateľov, tak aby spôsoby práce vyhovovali potrebám oboch strán. A to zvyšuje mieru zapojenia skupín, ktoré by v opačnom prípade mohli byť z pracovného trhu vylúčené. Uznávam, že sú e, rozdiely, pokiaľ ide o pracovná, práva pracovníkov v Európe. V Spojenom kráľovstve napríklad e, to, ako sa e, plnia práva zamestnanca z hľadiska pracovnej e, ochrany, je podmienené jeho statusom v zamestnaní. To vychádza z e, pracovných zmluv alebo iných dohôd. To platí aj pre zamestnancov na čiastočný úvezok. Musíme teda postupovať proti nežiaducim postup praxikám ale v, v každom prípade sa musíme snažiť o presadzovanie právnych predpisov a to ide ruka v ruke s ochranou pracovných práv. Najmä sa to týka o sektorov s nízkymi platmi. Tam treba zabezpečiť to, aby e, zamestnanci dostávali platy, na ktoré majú nárok. A v Spojenom kráľovstve opäť práva zamestnancov sú podporované presadzovaním predpisov. tak aby sa zabraňovalo tým novým formám zamestnávania, ktoré sú nežiaduce. Treba zabezpečiť, aby neboli na úkor práv pracovníkov. Ja sa domnievam, že v svojom kráľovstve tento prístup e, pomohol zvýšiť mieru ochrany e, bez ohľadu na ekonomické okolnosti. Ale teraz niekoľko konkrétnych bodov je veľmi dôležité v tejto správe že uznávame, kde má Európska únia kompetencie konať a kde môže zohrávať rolu v tom, aby stimulovala členské štáty na príjmanie opatrení. Európska únia musí spolupracovať s členskými štátmi v boji proti nelegálnym praktikám, eh, práci na čierno a podobne, lebo to podkopáva systém ochrany pracovníkov a penzijného zabezpečenia v členských štátoch. Takže myslím, že v tomto smere by sme sa mali dohodnúť na tých kompromisných návrhoch. A treba takisto veľmi opatrne pristupovať k neistej práci. E, nie každá neštandardná zmluva sa dá klasifikovať ako neistá pracovná zmluva. To si treba uvedomiť. Napríklad e, je celý rad žien, ktoré by vôbec nemohli byť zamestnané, keby ma, mohli mať len prístup k práci na plný úvezok. Ja, sú ženy, ktoré napríklad e, robia e, prácu na čiastočný úvezok a to už by sa mohlo považovať za neistú prácu, ale je to v podstate práca na čiastočný pracovný úvezok, ale je teda na dobu neurčitú. Ak chceme zabezpečiť, aby mali ženy prístup na pracovný trh, musíme uznať aj to, že ženy majú isté prínosy z konkrétnych typov špecifických kontraktov viac než muži. A napokon chcem vyzvať na to, aby sme sa zamerali na špecifickú situáciu malých eh, a stredných podnikov a mikropodnikov. Ja plne podporujem návrhy a odporúčania na to, aby sa zabezpečil prístup pracovníkov e, ku všetkým pracovným právam, ale treba, aby sme si uvedomovali, ako môžeme poškodiť tú schopnosť malých a stredných podnikov fungovať, ak na ne budeme uvalovať podmienky, ktoré nemôžu splniť v rámci tej súčasnej riadiacej štruktúry. Takže Zamestnanci musia mať prístup k kolektívnemu vyjednávaniu, ale keď na tom takto budeme nastojiť, tak to môže byť veľmi zaťažujúce pre malé a stredné podniky. My samozrejme nechceme uprieť e, právo ľuďom zapojiť sa do odporového hnutia a podobne, ale ak sa uvalia ďalšie obmedzenia takéhoto typu, na malé stredné podniky, tak to bude ďalší, ďalšia prekážka v ich vytváraní. Ďakujem pánu spravodajcovi a teším sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Dlabajeva tu nie je. Ja mám mandát zastupovať ju. Ďakujem. Ďakujem. Pani predsedajúca, a pani Dlabojová chce poďakovať spravodajcovi za zorganizovanie stretnutia, prvého stretnutia tieňových spravodajcov včera a za konštruktívny pokrok v tomto spise. Takisto je rada, že mnoho z pozmeňovacích návrhov bolo prijatých e, počas rokovaní o tejto správe. Pani Tlabajová dúfa, že sa nebude e, predsa len robiť príliš zásahov a presunov v texte, aby sa dosiahol žiaduci kompromis. Takisto sa pani Klapajová domnieva, že nebude nutné pracovať na novej definícii, ale že by sme mali vychádzať z tých definícií, ktoré už existujú a e, vychádzajú z ILO alebo Eurofondu. Ak nie je žiadna E, univerzálne príjmaná definícia jedného alebo druhého termínu. Napríklad pokiaľ ide o slušnú prácu a nevieme, e, alebo kvalitnú prácu a nie je jasné, o čom hovoríme, e, tak v takom prípade možno by bolo vhodné takú definíciu jednoducho sformulovať. Samozrejme, tak by sa dalo zabrániť mnohým sporom a nejasnostiam. Takisto by sa nemalo vytvárať dojem, že rôzne typy kontraktov sú negatívnym fenoménom. Nemalo by sa to vnímať ako riziko, ale ako príležitosť na zapojenie väčšieho počtu ľudí do pracovného trhu. My ako tvorci a politík musíme zabezpečiť to, aby boli také zákony, ktoré zabezpečujú e, pracovníkom e, primerane platenú prácu a pracovnú istotu. A atypické, tzv. atypické pracovné podmienky sú jednoducho súčasťou nezadržateľnej dynamiky. Myslím si, že takto môžeme ďalej pokročiť v rokovaniach a v tejto správe. Ďakujem. Chcem pani Dlabajovu ospravedlniť, je tieňovou spravodajkyňou, ale prišlo k zmene programu a tým pádom sa nemohla teraz zúčastniť. Ďakujem. Ďakujem. Pani Renke, prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Ja za seba chcem poďakovať e, spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu. Je to dobré, je dobré východisko pre ďalšiu diskusiu. Táto správa prichádza vo veľmi vhodný, vhodnej a dôležitej dobe, lebo v posledných rokoch, najmä počas ekonomickej krízy, sme videli, e, že hlavným fenoménom bola nezamestnanosť a keď e, my to vnímame tak, že e, keď sú ľudia zamestnaní, je to v poriadku a keď sú nezamestnaní, treba riešiť e, sociálne politiky, ale táto správa ukazuje, že netreba riešiť len nezamestnanosť, ale aj dobré pracovné podmienky tých, ktorí už sú zamestnaní, aby sa riešila otázka chudoby a zvyšovania chudoby alebo zvyšovania počtu neželaných e, kontraktov a snúv na dobu, na, na, na čiastočný úvezok a podobne. Takže myslím, že tu vychádzame v ústretí potreba mnohých európskych občanov. Jedna z otázok, ktorú riešime, je vlastne definícia neistej práce tohto termínu. Nie každá zmluva na čiastočný úvezok je samozrejme neist tá zmluva, ale pracovné podmienky eh, eh, sa menia a takéto eh, nové typy zmluv síce sú na jednej strane takou vstupenkou pre mnoho ľudí na pracovný trh, ale na druhom strane nie sú zabezpekou slušných životných podmienok. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Keď teda hovoríme o de- tejto definícii, tak musia byť určité kritériá. Nemôžeme to nechať len na definíciách, e, ktoré sú príliš otvorené, bez toho, aby nebolo jasné, čo tým máme na mysli. Jednoducho, nedostatočný plat je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o definovanie neistej práce. A otázka sociálnej ochrany je takisto dôležitá a takisto aj otázka základných práv pracovníkov, ktoré musíme zabezpečovať aj v dobe e- e- hospodárskej krízy. Takže my určite chceme jasnú a silnú definíciu tohto termínu. Niektorí kolegovia takisto hovorili o rodovom aspekte tejto témy. Treba tu jasne povedať, že ženy sú neprimáraným spôsobom neumerne zaťažené túto situáciou môžu na jednej strane profitovať z pružnosti pracovného trhu, ale to ešte neznamená, že by nemali mať e, takisto základné práva pracovníkov, o ktorých tu hovoríme. A za posledné roky v niektorých členských štátoch vystala veľká otázka a to sú perspektívy mladých ľudí. Mnoho mladých ľudí majú vlastne nedostatočné perspektívy na pracovnom trhu, sú nezamestnaní a vlastne jediné, čo môžu urobiť, je získať e, veľmi neistú prácu. Na tých sa treba pozrieť a snažiť sa dať im príležitosti na zlepšovanie zručnosti a ďalších šancí na pracovnom trhu. Myslím, že sú tu v prvom rade tri body z hľadiska mojej skupiny a aj v rámci skup- rokovaní, ktoré prebehli. Ak chceme definíciu tak treba stanoviť aj minimálne štandardy na Európskej únii, e, na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide o e, tú e, istotu, ochranu práv pracovníkov, sociálnu ochranu. Ak chceme tento problém riešiť a niečo zmeniť, potrebujeme viac investícií. Tú krízu v nezamestnanosti a neistých pracovných podmienkách môžeme riešiť e, len spoločne v Európskej únii. A podobne ako sa stalo už v minulosti, konkrétne v Grécku, zmena štruktúrálnych základov pracovného trhu nesmie byť ohrozením základných práv pracovníkov, ako je kolektívne vyjednávanie a podobne. To by mala byť taká červená línia pre Európsku úniu, pokiaľ ide o naše politiky, akékoľvek politiky. Ja sa teším na ďalšie rokovania. Mm, boli to určité kontroverzné body, ale určite sa nám podarilo vypracovať e, veľmi dobrú správu. Ďakujem. Laura Agia tu nie je. Takže slovo má opäť pán Martán. Máte slovo, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Zhoršovanie pracovných podmienok to, ako, ako stromo narastá počet neistých zamestnaní, to je veľmi dôležitá téma. Táto úloha podľa mňa je veľmi zaujímavá, dôležitá, ale takisto aj veľmi zložitá. Napríklad na základe analýzy inšpektorátu práce z členských štátov, inšpektorátov práce z členských štátov nevyplývajú vlastne z tejto, z tejto štúdie žiadne jasné výsledky. Sme si teda vedomí tejto problematiky, ale neexistujú žiadne hm, riešenia. Okrem toho je potrebné zohľadniť aj situáciu, e, ktorá je v oblasti migrantov a migrácie a nesmieme sa na tie nelegálne modely zamestnávania pozerať rúžovými okuliarmi. Treba si uvedomiť aj toto. E, tá vaša správa je možno takou sumou zbožných želaní, ale nie je to jasné a jasne povedané to, že zhoršovanie pracovných podmienok a vznik neistých e, zamestnaní, to je vlastne výsledok politiky, e, ktorú presadzuje Európska únia. Najmä pokiaľ ide o štyri piliere, ktoré sa týkajú voľného pohybu pracovných síl. Okrem toho, tu má vplyv flexikurita, liberalizácia, ktorá ovplyvňuje eh, OZČ e a potom sú tu štruktúrálne reformy v tých najchudobnejších krajinách Európskej únie. A to sú vlastne politiky škrtov, nič iného. A sú to politiky, ktoré trvajú už desiatky rokov a zhoršili e, pracovné podmienky a spôsobili nárast e, neistých zamestnaní. My sa tu totiž snažíme porovnávať chudobných pracovníkov v chudobných krajinách a bohatých pracovníkov v tzv. bohatých krajinách. Návrhy e, komisie a návrhy pána Junkera, sú tu jasné. Domnievame sa, že pán Juncker a komisia by sa týmito otázkami ani nemali zaoberať. A to je všetko, čo som dnes chcel povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ja som nebol vlastne členom tohoto výboru, keď sa začali tie práce, preto v zásade ja k tomu pristupujem ako nováčik. Dobre, možno, že to je určitá výhoda pre náš výbor. Nepozrel som si ešte pozmeňujúce návrhy, takže ja by som sa vyjadril k východiskovému textu a jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. Poprvé chcel by som povedať, že je dôležité, že sa odvedla táto práca. Gratulujem spravodajcovi. Dôležitá je samozrejme otázka vymedzenia pojmov. A jednoducho je dôležité, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Neistá práca je to isté ako, tak povedať, nekonvenčná práca. Áno, je to tiež otázka flexibility. Takže ako príklad, zneužitie neistej práce k tomu dochádza. Napríklad e, sú tu tie agentúry, e, ktoré sa zaberajú personálnym leasingom. Potom je to zneužitie zmluv na dobu určité, na, na dobu určitú, alebo malou obchode. Takže musíme najprv veľmi dobre vedieť, o čom hovoríme. Zatiaľ to v texte nie je zabezpečené. A na druhej strane, pokiaľ je o digitalizáciu, nemusíme ju dať na tú istú úroveň ako tieto neisté e, pracovné miesta. Digitalizácia je určitá výzva, musíme si uvedomiť, že vytvára aj nové šance a možnosti, pokiaľ ide o školenia a ďalšieho vzdelávania. Samozrejme vznikajú tam nové pracovnoprávne vzťahy, ktoré ale vôbec nemusia byť neistné. A tu v zásade ide o niečo, čo môže zlepšiť zručnosti pracovníkov. A takže ja by som digitalizáciu vôbec nevnímal nejako negatívne. Potom pokiaľ ide problematiku inšpektorátov práce, je tu určitý návrh v texte, Myslím si, že to je v celku zaujímavé, avšak musíme si položiť otázku, čo to má zabezpečiť. Totiž má to slúžiť na boj proti neistým pracovným miestam a pokiaľ ide o najneistejšiu prácu, aká to je, to je nelegálna práca, takže na to nesmieme zabúdať, musíme bojovať proti nelegálnej práci. No a tieto inšpektoráty práce musia zabezpečiť to, aby sa vyplácali primerané mzdy bolo zabezpečené primerané odmenovanie. To sa musí riešiť v rámci partnerských vzťahov a partnerstva so zamestnávateľmi. O tom už sa hovorilo. Potom, pokiaľ ide o postavenie žien, zamestnávanie žien, áno, tým sa musíme tiež zapodievať. A potom ešte taká vec, no, predrečník opustil túto miestnosť, škoda, je úplne absurdné, E, hovoriť, že Európska únia je to isté ako e, počet neistých pracovných miest. Jednoducho to je fenomén, ktorý existuje v USA. Mám taký pocit, že USA nie sú členom Európskej únie. Pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty EÚ, tam je veľmi rozdielný vývoj. Napríklad pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, tam sa to veľmi rozvíja. No a oni teraz chcú opustiť Európsku úniu, takže myslím si, že by sme to nemali nejako miešať. Pokiaľ ide o Európsku úniu, áno, nie je jednoduché prísť s konkrétnymi návrhmi, avšak Európska únia sa snaží konať tejto oblasti. Ten problém v tejto oblasti súvisí pre všetkým subsidiaritou. Ide o to, ako vytvoriť lepší rámec na to, aby sa mohli obmedziť neisté pracovné miesta. Na to potrebujeme mať dobrú definíciu. Ak sa nám to podarí, dosiahneme mnohé v tejto oblasti. Ja to celé vnímam optimisticky že pokiaľ ide tento text, iste budeme mať tu pozmeňujúce návrhy a kompromisy, zabezpečíme to. Ďakujem pekne. Teraz pán Gutierrez prietom. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Toto je dôležitá správa, lebo podľa môjho názoru veľmi dobrým spôsobom definuje tie problémy, ktoré, s ktorými sme momentálne konfrontovaní v Európskej únii. Minulý týždeň OECD zverejnila určité správy, ktoré sa týkajú jednotlivých štátov a tieto správy majú mm, istý prvok spoločný a tu ide o to, že sa e, zvyšuje počet ľudí v chudobe, súvisí to s nedostatočnou kvalifikáciou a to potom vedie k tomu, že ľudia žijú v nedôstojných podmienkach. Pokiaľ ide o zamestnávanie, momentálne, ak máte prácu, nie je to nejaká záruka toho, že môže mm, fungovať európsky sociálny model v zásade nie je to e, záruka ani dôstojného života alebo primeraného príjmu. A konec koncov to sa objavuje aj v správe. A pokiaľ ide hospodársky rast, keď si pozrieme členské štáty, sú tam pomerne veľké rozdiely, týka sa to aj eurozóny, a keď si pozriete hrubý domáci produkt väčšiny členských štátov pred krízou a po kríze, tak v zásade je možné skonštatovať dve veci. Poprvé, vidíme, že zisky podnikov v posledných rokoch boli vyššie ako dokonca ešte pred krízou, avšak pokiaľ ide o podiel miest, tak ten je nižší o niekoľko percentuálnych bodov ako pred krízou, keď to vyjadríme ako pomer hrubého domáceho produktu. Takže myslím si, že to vyjadruje už dosť o kvalite zamestnávania. Vidíme, že táto oblasť nefunguje dobre a to je jeden z dôsledkov krízy, kde vlastne ten dôraz bol kladený na, na zisky podnikov a nie na kvalitu pracovných miest, pracovnoprávnych vzťahov. Pokiaľ ide o túto neistú prácu. Súvisí to pre všetkým s tým, že sa vyplácajú nízke mzdy. V Spojených kráľovstv, kráľovstve máte treba aj pracovné zmluvy na 0 hodín. E, Čiastočne sa tu zneužívajú aj praktikanti, stážisti, ktorí pracujú za menej, ako je minimálna mzda, bez e, toho, aby sa za nich odvádzali odvody, takže tu ide o mnohé veci. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o tých najzraniteľnejších, musíme mať takú legislatívu, ktorá bude chrániť, to je dôležité práve v tejto dobe. Musíme tu mať dôstojnú prácu za dôstojných podmienok, musia to byť primerané mzdy. My ako socialistická skupina o tom hovoríme už veľmi dlho, hovorili sme o tom vždy, potrebujeme, potrebujeme tu mať smernicu o primeraných podmienkach, primeraných pracovných podmienkach Európskej únii a častokrát sa spomína ako termín flexikurita, ale v zásade máme len stále tú flexibilitu a to ohrozuje tie najzhraniteľnejšie skupiny pracovníkov. A jednoducho podnikom to takto prejde. Nič sa s tým nerobí. Takže je dôležité, aby sme si uvedomili to, že s digitalizáciou sa samozrejme zmení situácia, Digitalizácia znamená určité šance pre spotrebiteľov, znamená to aj šance pre hospodársky rast, myslím si, že to je jasné. Ale je tu jedna oblasť, kde je nevinutná ochrana a to sú nové pracovnoprávne vzťahy, ktoré tu vzniknú. Áno, digitalizácia je šance, pokiaľ je hospodársky rast, ale zároveň je nevyhnutné, aby bohatstvo, a tie aktíva sa lepšie prerozdelili prostredníctvom práve zamestnávania. Nemôže to byť tak, že digitalizácia povedie k väčšiemu počtu istých pracovných miest a toto je možné vyriešiť prostredníctvom pravidel a predpisov. Okrem toho musíme hovoriť aj o zamestnávaní mladých ľudí. Máme veľmi vysokú nezamestnosť mladých ľudí v Európskej únii, Dalo by sa povedať, že máme v zásade dvojnásobok priemeru OECD a musíme zabezpečiť to, aby sa situácia zmenila. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o kvalita zamestnávania, je podstatne horšia ako v rámci predchádzajúcej generácie. Tam ešte boli zmluvy na dobu neurčitú, tam sa vyplácali primerané mzdy, tam bola ochrana prostredníctvom kolektívnych dohôd a táto generácia mladých ľudí, ktorí vlastne vstupujú na trh práce, ktorí sa chcú zapojiť do spoločnosti prostredníctvom pracovného života, táto generácia mladých ľudí jednoducho nemôže byť, tak povedať, odpojená tohto, situ, tohto systému, preto potreba mať spravodlivé pracovné podmienky pre mladých ľudí. Nesmie to byť tak, že tá, tá rozdiel, ten rozdiel, tá priepas medzi generáciami v pracovnom živote sa bude zväčšovať. Hovorí sa, že existuje určitá priepasť v digitálnej oblasti, ale ja to vnímam tak, že táto priepasť sa týka aj pracovných podmienok. Ďakujem pekne za pozornosť a pevne verím, že budeme mať aj ďalej dobrú spoluprácu. Thank you. Uh, adoption in, uh, Ďakujem, pokiaľ ide o časový plán. Na výbor EMPL sa bude hlasovať 25. apríla, pokiaľ ide o plénum, ešte nemáme stanovený dátum. A teraz dostane na záver spravodajca Silikiotis. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja som chcel ešte predniesť pár stručných komentárov. Určite chápete, že tu sa nachádzame o výbore pre zamestnanosť Európskeho parlamentu a samozrejme snažíme sa prispieť k tomu, aby sme tu zabezpečili dôstojný život, dôstojnú prácu pre pracovníkov. Samozrejme, bolo by možné hovoriť o, mno, o mnohých prvkoch. Samozrejme, ja to beriem tak, že názory sú rozdielne, každý to vníma odlišným spôsobom, ale myslím si, že sa nás hodneme e, aspoň na tom, že pokiaľ ide o kríza, tá vznikla na základe neoliberálnych politík. No a pokiaľ ide o túto krízu, e, častokrát bola snaha príjmať v členských štátoch také rozhodnutie, ktoré zhoršili situáciu pre pracovníkov. Pracovnoprávne vzťahy e, sú čoraz menej isté, a pokiaľ ide o hospodárske politiky, tam sa stále hovorí o tom, že potrebujeme byť konkurencieschopní, musíme mať konkurenčné prostredie pre podniky, ale pokiaľ ide o pracovníkov, oni potrebujú predovšetkým isté pracovné miesta. Takže ja môžem súhlasiť s tým, keď sa hovorí o tom, že digitalizácia nemusí nevyhnutne znamenať niečo negatívne, Samozrejme, aj v rámci digitalizácie vzniknú nové pracovné podmienky. To ale znamená, že musíme prijať také opatrenia, aby pracovníci boli chránení. Preto je to vlastne úloha pre nás ako výbor pre zamestnanosť. Hovorilo sa už o mnohých veciach, o netypických formách zamestnávania, práce na čiastočný úvezok a tak ďalej. Jednoducho musíme si uvedomiť, že nie je to vôbec jednoduchá oblasť. E, tieto formy práce sú veľmi rozdielne v jednotlivých členských štátoch. Samozrejme existujú aj prieskumy tejto oblasti a tam sa poukázalo, že mnohí pracovníci sú dokonca nútení prijať prácu na e, kratší úvezok a jednoducho sa im to vnúti, ich práva nie sú dostatočne garantované, proti tomu musíme bojovať. Áno, existujú rozličné formy zamestnávania, to je pravda, avšak musíme využiť rozličné nástroje, ktoré sa budú zameriavať na to, aby pracovníci boli chránení. Súhlasím s tým, že asi to, čo je najzložitejšie, sa týka toho, že e, ako zabezpečiť vymedzenie pojmu. Myslím si, že to je dôležitá práca z nášho hľadiska a myslím si, že na základe tejto správy z vlastnej iniciatívy bude možné prispieť k tomu, aby tu platili rovnaké podmienky a aby tu sa uplatňovali jednotné definície v rámci Európskej únie, bolo jasné, aká je to neistá práca, aké sú to neisté tie pracovné miesta a že celkovo to pôjde správnym smerom. Eh, Ďakujem pekne, pán Silikiotis. Toto bol posledný pod nášho programu. Do obeda pokračujeme o 15. v tejto istej miestnosti a potom budeme mať hlasovanie, takže už sa teším na to. Dovidenia. Zatiaľ.